Dámy a páni, eh, zahájim naše zasadnutie. Kontrola rozpočtu. Budeme sa zaoberať Západným Balkánom, preto tu srdečne vítam zástupcov z Albánska, Bosny, Hercegoviny, z Macedónska, z Kosova, z Čiernej hory a zo Srbska. Srdečne vás vítam, teší nás vaša prítomnosť, budeme tu spolu dnes po obede niekoľko technických informácií. Ak sa chcete prihlásiť o slovo, tak e, prosím využite tento formulár aby sme mali jasno aj v tom, z akej krajiny pochádzate. A potom vám samozrejme to slovo aj udelíme. My sme výbor pre kontrolu rozpočtu, 29 e, riadných členov. Do obeda sme už zasadali a chcela by som začať e, s prezentáciou našich úloh poviem viac o tom, aké sú naše pracovné postupy. V zmluve o EU sú nám pridelené úlohy, konkrétne absolutórium v prípade komisie, príjmy a výdavky z rozpočtu zhruba 160 miliard eur. A tento výbor má pripraviť toto absolutórium Čiže na jednej strane je bežný rozpočet a potom nadchádzajúci e, rok a potom vykonávanie e, rozpočtu. A to je rozdelené medzi dva výbory. Je to trošku neobvyklý, možno, že postup v očiach viacerých členských krajín, ale už to tak viacero rokov robíme. Ja tu pôsobím 14 rokov a čím dlhšie sa na to pozerám, tak e, sa mi to páči čím ďalej, tým viac to rozdelenie, pretože my ako poslanci myslím, máme viac času venovať sa výdavkom a zistiť, e, či e, sú tie dobré, prostriedky dobre vynaložené. Takže my naozaj e, môžeme si overiť, čo sa napríklad za 10 miliónov získalo, čo to umožnilo dosiahnuť v prípade občanov. Čiže to je ten výkon a my sa tomu môžeme oveľa intenzívnejšie venovať ako poslanci tohto parlamentu, aj tak robíme a e, nie je to prvýkrát, čo e, spolupracujeme so Západným Balkánom. Nedávno sme boli v Albánsku a e, teší nás aj ďalšia spolupráca. Výbor celý rok nerobí nič iné, ako e, sa pozerať na uplynulý rozpočtový rok. Teraz je to rok 2016, to sme už uzavreli, teraz sa venujeme roku 2017, začali sme s tým EÚ sa skladá z desiatich inštitúcií, komisia, najväčšia parlament, rad člen, rada členských krajín, Európska rada, e, súdny dvor, sociálny hospodársky výbor, výbor regiónov, dvor auditorov a ESVČ, to je tých 10 e, inštitúcií. E, každá má e, rozpočet a potom je operatívny rozpočet pre programy komisie a tomu venujeme veľkú časť našej práce, ale zaujímame sa aj o tých zvyšných 9-10 eh, eh, inštitúcií a ich rozpočet. 36 decentralizovaných agentúr máme, 7 spoločných eh, podnikov, verejno-súkromné partnerstva PPP, aj tých rozpočty skúmame, aby sme e, zistili, čo sa s tými prostriedkami konkrétne robí. To je ťažisko našej práce, potom robíme aj vypočutia. Je tu aj dvor auditorov, ktorý nám pomáha v našej práci. Oni e, e, tiež majú zakotvenú úlohu v zmluve o EÚ a raz ročne pre fondy stanovujú e, chybovosť. aby sme vedeli, kedy prostriedky boli protiprávne využité. A táto chybovosť by mala byť pod 2, percentami ideálne väčšinou je to 2 až 5%, pri štruktúrálnych fondoch dokonca 12%, ale už sa to podarilo znížiť pod 5%. Je to vďaka dlhodobému pozorovaniu a mm, odporúčaniam. To je do, pozitívna správa. A my máme najviac zasadnutí v tomto parlamente v tomto období 102 zasadnutí nášho výboru a za tých za tie 4 roky sme vypracovali 250 správ, 35 stanovisk k jednotlivým mm, témam a každý rok 4 e, krát e, vycestujeme, 3 v členských alebo kandidátskych krajinách a jedna mimo EÚ je to aj kvôli pôsobnosti SVČ v tretich krajinách. Takže eh, potom si môžeme urobiť obraz a potom sú aj workshopy alebo vypočutia, štúdie môžeme zadávať. To sme aj spravili, 19 doteraz. Všetko, čo súvisí s rozpočtom samozrejme. Je tu finančný, finančné nariadenie, tým sa riadíme, e, tam sú zakotvené pravidlá a tento dokument to je pre nás a pre všetkých, ktorí pracujú s e, prostriedkami, Bibliou, to je asi 40 e, dotknutých. Takže to, čo tu robíme, vychádza z legislatívy, ale Samozrejme, závisí to trošku aj od nášho vnímania problémov a vnímania dvora auditorov. Ešte chcem povedať, že sme príslušní aj pre Európsku investičnú banku. Tam sa pozeráme zbližšia na investície, ktoré táto banka financuje a taktiež na dosahované výsledky kontrolujeme tú banku prostredníctvom správa výročnej správe a aj e, finančnému výkazu. Bojujeme aj proti podvodom. Spolupracujeme úzko s OLAFom a aj zaň máme zodpovednosť. A aj dvor auditorov e, tu e, vymenovávame členov pre vypočutia s radou e, členských krajín. A keď si to zoberiete e, spolu, tak e, je vám asi jasné, že naša práca je veľmi zaujímavá. My sa venujeme konkrétnym problémom a zaoberáme sa hlavne tým, čo v EÚ nefunguje. A podľa mňa je to naša úloha teda pomôcť tieto nedostatky odstraňovať. Potom je tu teda každý rok absolutórium za uplynulý rozpočtový rok. E, kolega Celer je spravodajca, teda bol za rok 2016, dostane slovo a môže povedať ešte niečo viac o našej práci. Každá agentúra, tých 36, má vypracovanú vlastnú správu o jej hospodárení s rozpočtovými prostriedkami. Každý rok teda 52 správ potom tých spoločných 7 podnikov a 10 európskych inštitúcií. To je eh, veľká časť našej práce. Na tých eh, správach eh, dôsledne pracujeme. Vždy je vymenovaný jeden spravodajca. Je to niečo, čo my v Nemecku nemáme tam sú to jednotlivé politické skupiny, podľa ich váhy sú zadelované tie správy a potom eh, to musí prejsť celým parlamentným procesom. Ostatné výbory sa môžu vyjadriť vo forme stanoviska, potom sa v závere hlasu, hlasuje ale v parlamente je vždy e, spojené e, e, to men, s menom spravodajcu. Neviem, či som na niečo zabudla. Sedem politických skupín tvorí náš výbor. Každá politická skupina vymenuje jedného hovorcu a ja spolu s nimi rozhodnem o tom, aké štúdie budú zadané, kam vycestujeme, kto konkrétne vycestuje. To sú všetko organizačné úlohy. E, máme aj sekretariát, sú to zamestnanci Európskeho parlamentu, ktorí pomáhajú e, nášmu výboru e, v jeho každodennej práci. Pani Dlabajová je podpredsednička za liberálov. Potom pán Tarand je z radou zelených, pán Von je z radou socialistov a demokratov. Ja som z EPP. Kto bude predsedať závisí a to je asi tak ako v iných krajinách, čiže podľa veľkosti frakcie Eh, vždy je to na 2,5 roka, to predsedníctvo v danom výbore. Čiže je tu istý vzorec, závisí to od veľkosti frakcie. Ide aj o význam toho, toho výboru. 23 je výborov ešte stále nás je 751 poslancov, pokiaľ Spojené kráľovstvo oficiálne neopustí EÚ. Potom nás bude 705. Potom sa budeme musieť zamyslieť nad e, dopadom na výbory. Výbor pre kontrolu rozpočtu medzi nami nie je až tak obľúbený, pretože tu treba veľa pracovať. Uh, spracovávame veľa dokumentov, ktoré treba čítať a, a treba to dlhodobo sledovať. E, mali sme tu Banku pre východnú Európu z Londýna, riaditeľ tu bol do obeda a zaoberali sme sa e, otázkou, ako EÚ financuje e, jadrovú bezpečnosť napríklad, e, ako to vyzerá napríklad s takou e, jadrovou elektrárňou ako Černobyl, čo sa robí e, pri odstraňovaní starých elektrární, potom aj napríklad ako to je s jadrovými ponorkami. A to bolo ukončenie viacročnej práce, pretože EÚ podporila napríklad tri konkrétne e, jadrové elektrárne v Litve, na Slovensku. Takže to sú e, e, elektrárne sovietského typu. My sme sa konkrétne pozreli, aké sú tam opatrenia, koľko sa, aké ceny sa praktizuje, praktizujú, či dochádza k nejakým časovým sklzom aj, aj takto môže vyzerať naša práca veľmi konkrétne. Ako vidíte, mne sa to zdá byť veľmi zaujímavé práve preto, že je to také konkrétne a nevždy nám e, stačí nejaké prvé prehlásenie. Chceme ísť pod povrch. Martina, ešte niečo? Just, just one comment. Hello, good afternoon. That the success of every... Mám iba jednu pripomienku. Dobre popoludnie. Úspešnosť každého výboru závisí od jeho predsedu a ja si myslím, že naša predsednička je mimoriadne nadšená, zapálená a um, je po- potrebné, ako kolegovia poslanci potrebujú veľa čítať, veľa študovať a treba vedieť, že všetko je o ľuďoch a to je v podstate to, na čo sa zameriavame my v našom parlamente. No. Ja som vám za toto nemusela platiť, aby ste to povedali. Takže Európsky parlament e, sa vyjadruje, teda tvorí rozpočet, ako aj rada. Pri absolutóriu sme až na druhom mieste Máme odporúčania od členských krajín, či k tomu absolutóriu, či sa to dá schváliť alebo nie. Ale rada sa pri tých výdavkoch e, sa o to nezaujíma tak ako my pri tých 160 miliardách, takže sa vždy snažíme radu tiež upozorniť na dosiahnuté výsledky Čiže treba byť niekedy aj kritický, ak sa nedosiahlo dostatočne. Teraz e, sme začali aj s porovnávaním jednotlivých členských krajín. To je podľa mňa dôležitá metóda mať ukazovatele výkonnosti, aby jednotlivá členská krajina vedela sa situovať. Potom samozrejme HDP, miera nezamestnanosti, to sú ďalšie ukazovatele, ale myslím, že pri e, napríklad 40 miliardách e, dotácií, e, čo, čo sa za to dosiahlo. Myslím si, že tam potrebujeme lepšie ukazovatele a rebríčky. Je to v záujme členských krajín, aby sa vedeli situovať. To by mohlo byť zaujímavé aj pre krajiny Západného Balkánu. Výbor zamietol absolutórium komisie v 99. Potom e, Sanderová komisia musela odstúpiť. To vstúpilo do histórie, pretože odvtedy sa naozaj všetci snažia vyhnúť podobnému scénáru, aspoň tie najväčšie inštitúcie. A myslíme si, že my zohrávame konštruktívnu úlohu a teda poukázať včas aj na nejaké nedostatky. Nám záleží na ich odstraňovaní. Nejde o to e, niekoho karhať, ale ide o to vyhnúť sa v budúcnosti podobným chybám. Takže to je veľmi dôležité pre nás. Odstraňovanie prípadných nedostatkov. Viac vám asi o našej práci už nebudem teraz hovoriť. Možno, že sa ešte k niečomu dostaneme. Samozrejme, ak máte otázky, tak teraz ich položte. Inak dostane kolega Celer slovo. Doplní e, moju prezentáciu, ak máte nejaké otázky, ale zdá sa, že nie. Takže pán Celer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mi potešením vidieť tu toľko zástupcov národných parlamentov zo Západného Balkánu. Vítam vás na našom výbore pre kontrolu rozpočtu. Na čo je kontrola rozpočtu a čo konkrétne robíme, tu už povedala veľa predsednička. Ja som za uplynulé tri e, roky e, som sa mohol veľmi intenzívne zaoberať absolutórium pre komisiu za rok 2014 ako spravodajca mojej politickej skupiny EPP 2015 aj 16 ako generálny e, spravodajca Európskeho parlamentu spolu s, e, so spravodajcami z jednotlivých politických skupín, tými pomáhali v tejto práci. Rozpočty sú zvrchovaným právom eh, parlamentu a okrem eh, odsúhlasenia rozpočtu parlamentom, teda aj odsúhlasenie ďalšej práce eh, aj našej inštitúcie, je dôležité aj dosahovanie cieľov, ktoré sme si stanovili tie, na ktoré má ten rozpočet byť použitý. Či sa nám to darí, a či je to pri dodržiavaní pravidiel, ktorými sa má riadiť výkon rozpočtu. Takže to je úloha najskôr tohto výboru pre kontrolu rozpočtu. Pomáhajú nám aj výročné správy jednotlivých generálnych riaditeľstiev e, na komisii a tie musia skladať účty za svoju prácu za daný rok, ale e, dôležitým základom pre nás sú samozrejme výročné správy Dvora auditorov EÚ. A ten má úplne iné možnosti e, priamo v teréne si overovať e, fakty a vykonávanie rozpočtu. To je asi prvý partner nás, Európsky dvor auditorov. A okrem toho sa pozeráme aj na jednotlivé oddiely e, formou špecializovaných správ. Je to ďalší zdroj pre našu prácu. Na čo potrebujeme kontakt s národnými parlamentmi? Dokonca pomoc regionov. V mnohých oblastiach eh, výkonu rozpočtu EÚ ide o, o zdieľanú o, právomoc, čiže tie ciele navrhuje komisia, parlament a rada ako spolurozhodovacie inštitúcie to musia odobriť. Čiže súhlas parlamentu a rady je potrebný. Potom to ide do fázy výkonu na úrovni komisie. Komisia je priamo zodpovedná, hlavne e, politika súdržnosti a štruktúrálne štrukturálne fondy. To opäť spadá do toho vzdelaného manažmentu. Čiže pri výkone rozpočtu jednotlivých projektov a programov z európskych peňazí sú to členské krajiny, alebo ak je tam nejaký regionálny princíp, ako pri väčšine štrukturálnych fondov, sú dokonca eh, regionálni, zodpovední, čiže je to na regionálnej úrovni. Keď je zmiešaná, zmiešané financovanie, čiže európske prostriedky spolu s národnými e, rozpočtami, rozpočtovými prostriedkami, alebo ak sa to doplní eventuálne aj z regionálnych e, prostriedkov. Takže potom aj oni majú istú zodpovednosť a uplatňujú sa trošku iné pravidla pri výkone rozpočtu. Závisí to od toho, kto je príjimateľom e, tých prostriedkov. A teda potom aj tá kontrola e, v teréne uskutočňuje e, ju daná členská krajina alebo tá inštitúcia, ktorá je zodpovedná za uplatnenie, použitie prostriedkov tá, ktorá schválovala jednotlivé programy a projekty. Potom e, e, to overuje náhodne skôr e, dvor auditorov, pretože ide o 10 tisícky projektov, čiže nedá sa to robiť systematicky, ale sú tu potom náhodné overovania toho, ako sa dodržiavajú pravidlá ako sú dosahované ciele, či je to efektívne, účinne, alebo či je tam e, veľká chybovosť na strane príjimateľov. Potom sa vyčísli tá chybovosť, e, je aj stanovený cieľ na strane európskych inštitúcií, čiže neviac ako 2 z počtu e, kontrolovaných projektov. Tie 2 by sa nemali presiahnuť. Ak je to menej, tak e, považujeme, že je to skoro bez chýb. Nad 2 je potreba opravy. Musí to mať za následok aj e, ďalšiu kontrolu pri realizácii projektov a programov. Ak by sa ukázalo, že dokonca boli prostriedky zneužité, alebo že to bolo nielen s chybovosťou, ale v rozpore so stanovenými cieľmi, alebo dokonca ešte horšie prípady, e, tak potom sa samozrejme musia do toho zapojiť e, Napríklad OLAF. alebo musia byť tie prostriedky vrátené zo strany buď krajiny alebo konkrétneho príjmateľa. To sa všetko odzrkadluje pri kontrole rozpočtu. A predovšetkým náš výbor pre kontrolu rozpočtu má, má na základe tých písomných ročných e, výkazov komisie alebo dvora auditorov možnosť položiť dodatočné e, písomné otázky na jednotlivých komisárov, komisárky a potom aj možnosť zorganizovať vypočutia priamo na našom výbore. Čiže pozvať si aj konkrétnych generálnych riaditeľov alebo samotných komisárov, komisárky. Možnosť teda sa ich pýtať osobne a žiadať vysvetlenie. Pre nás je najdôležitejší komisár, ktorý má na zodpovednosti rozpočet. Potom zdieľaný management. Tam musíme skonštatovať, že sa tam vyskytuje najvyššia chybovosť ešte stále. Ide tak o európske prostriedky, ako aj prípady spolufinancovania, kde za realizáciu nie je priamo zodpovedná komisia alebo nejaká európska agentúra. A my máme potom veľký záujem o spoluprácu s národnými parlamentmi, ktorí majú vlastné postupy kontroly rozpočtu, eventuálne ich zlepšiť, využiť ich e, skúsenosti. Nejde iba o to e, pochopiť e, kontrolné postupy, Nejde o to stiažiť život príjimateľom pri ich dosahovaní cieľov, ale zistiť, prečo došlo k danej chybe alebo nejakému omeškaniu pri realizácii projektov. Samozrejme, ide o to vyhnúť sa e, zopakovaniu takýchto chyb v budúcnosti. Takže toľko k postupu z mojej strany. Ďakujem, ak máte nejaké otázky, tak e, sa môžete prihlásiť aj s dvihnutím ruky. Môžete mhm. hovoriť aj vo vašom jazyku rodnom, pretože máme e, tu tlmočenie a sme odborníci na cudzie jazyky. Keď som sa pozrela na program, tak som e, som si povedala, že nie je možné, aby sme tu dve hodiny my hovorili a nikoho nepustili k slovu. Preto vám teraz dávam priestor. Ines? Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, quería presentarme. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi predstaviť sa, som spravedajkyňou za skupinu socialistov a mene tohto výboru mám na starosti absolutórium za rok 2014, o ktorom sa bude hlasovať v marci 2019. Ako bolo povedané, začneme pracovať hneď na to, ako dvor auditorov uverejní svoje záverečné zistenia. Ale pokiaľ ide o e, formálny postup absolutória, tie prípravy sa začnú na základe dokumentov, ktoré dostaneme od výboru, ako aj na základe správ, ktoré nám poskytne začiatkom roka Európsky dvor auditorov. V tom momente, ako dostaneme oficiálnu správu, teda od dvora auditorov. Pokiaľ ide o jednotlivé oddely, e, prvá to je analýza, to je audit toho, čo sa udialo v roku 2017 a druhá časť to je dialog s komisiou. A okrem toho Ehm, medzi národnými rozpočtami a našim rozpočtom existuje rozdiel čo do miery podrobnosti, pretože my e, poskytujeme absolutórium e, na základe viacročného finančného rámca na rozdiel od národných rozpočtov. Ehm, čiže je teda potrebné brať do úvahy viacero rokov a treba urobiť veľmi vážne analýzy týkajúce sa výdavkov, lebo niektoré položky sa započítavajú až niekoľko rokov po tom, ako sa vynaložia, čiže požívame zásadu N plus 3, to znamená, že až v roku 2020 bude, budú plne zúčtované výdavky z roku 2017. Takisto treba zabezpečiť rovnováhu, teda treba urobiť uh, um, uzavierku účtov. To znamená, že taký komplexný obraz skutočných výdavkov získame až po niekoľkých rokoch. My sme svoju prácu za obdobie 2014-2017 už ukončili a budeme sa zameriavať na tie hlavné programy za tieto roky a takisto na výdavky, ktoré do veľkej miery odrážali migračnú krízu pre dvor auditorov, analýza e, to v tejto skutočnosti predstavuje kus práce. To isté sa týka roku 2018-2019, kde bude treba posúdiť nový návrh viacročného finančného rámca, ako aj viaceré prvky rozpočtovej kontroly. Čiže tento, tieto procesy budú prebiehať paralelne. My to pochopiteľne sa snažíme robiť s uplatňovaním e, zaužívanej metodológie udelovania absolutória. E, tento rok e, budeme musieť e, urobiť aj inventúru toho, čo sa udialo v posledných rokoch a v aké situácii sa nachádza táto snemovňa a s výhľadom na rok 2019, čiže pozeráme sa aj do budúcnosti. E, e, Európsky dvor auditorov súhlasí s tým, že je potrebné vypracovať systém rozpočtovej kontroly s tým, že sa nebudú robiť iba individuálne a oddelené kontroly. A to vidím aj na národnej úrovni, ako aj na medzinárodnej úrovni. My musíme vnímať svoj interný systém kontroly um, z hľadiska jeho efektívnosti, z, toho, z hľadiska eh, chybovosti, aká je. A, a, to všetko nám v podstate umožňuje znižiť eh, mieru chyb. My sa pozeráme na túto mieru chýb, to je pre komisiu veľmi ťažko kontrolovateľné, pretože ide tu o vzdielané formy fond súdržnosti, štruktúrálne fondy. A to zvyšuje ešte mieru zložitosti. My v Španielsku máme regióny, ktoré majú rozsiahle rozpočtové právomoci, ale my e, musíme e, pracovať v situácii, keď sú tu rôzne agentúry, ktoré spravujú jednotlivé fondy. Musíme sa snažiť, aby ten náš systém bol čo najspoľahlivejší a zároveň Musíme vykonávať aj špecifické, konkrétne audity vo vysokorizikových oblastiach. Ako vieme, patria sem e, oblasti, ako je riešenie utečeneckej krízy. E, v tejto súvislosti bolo potrebné viaceré rozpočtové položky pozmeniť alebo navýšiť a podobne. E, tieto typy stretnutí sú pre nás veľmi cenne, cenné. E, e, raz do roka sa vydávajú takéto, vlastn- takéto odporúčania o tom, čo bolo v poriadku, čo nebolo celkom v poriadku a tieto správy, eh, takéto správy vypracovajú aj národné parlamenty. Niekedy tie správy eh, ani nedostanú, hovorím o správach Európskeho dvora auditorov, nie vždy sa dostanú tieto správy ku všetkým poslancom Takže by som vás chcela pozbudiť, aby ste e, prezentáciu výsledkov dvoru auditorov sa snažili navštíviť a oboznámiť sa s týmito výsledkami. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Celer to chcel doplniť. Možno, že nie doplniť. Mám skôr otázku. Je veľmi dobré, že tu máme e, poslancov z prístupových krajín, alebo povedzme z krajín, ktoré e, sú súčasťou našej politiky susedstva. Tu sú vyčlenené nemalé rozpočtové prostriedky európske. Tie peniaze sa poskytujú jednotlivým vládam že jednotlivé vlády spravujú tieto prostriedky. Ja sa pýtam, nakoľko ste vy ako národné parlamenty informovaní vládami o e, ich použití. A akú máte možnosť sa vyjadriť alebo jednoducho eventuálne aj kontrolovať e, použitie takýchto európskych prostriedkov. To by podľa mňa bol, bola oblasť, ktorá by sa dala e, v budúcnosti e, zlepšiť. V jednotlivých krajinách pri rozvojovej politike, či viete o, vy ako národné parlamenty o tom, aké možnosti sú na úrovni EÚ, alebo či sú tieto vedomosti skôr e, obmedzené. Dobre, takže to bola otázka. Pýtam, či by, pýtam sa, či by niekto chcel e, odpovedať e, s radou poslancov jednotlivých parlamentov pozvaných krajín. Myslím, že sa nehrniete, teda či eh, môžete eh, skontrolovať využitie európskych prostriedkov eh, vo vašej krajine. Chcel by sa k tomu niekto vyjadriť? Pitikam. Nech sa páči. Zahvaľujem. Dubravka Filipovský. Ďakujem pekne, Dubravka Filipovský. V mene Srbského parlamentu v prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste zorganizovali túto konferenciu. Otázka e, rozpočtu EÚ je veľmi dôležitá, keď e, sa ho hovorí samozrejme o nadchádzajúcom viacročnom rámci. Pre nás je veľmi dôležité, že e, na nové obdobie 2020 až 2027 sme boli vyzvaní sa na tom podielať, pretože ten rozpočet by sa pre západný Balkán mal navýšiť. Vy ste sa nás e, priamo pýtali na audit a kontrolu rozpočtu na jednotlivé zákonné možnosti v našich krajinách. V Srbsku máme niekoľko úrovní kontroly, najskôr interná kontrola pre priamých aj nepriamých príjimateľov, potom interný audit potom rozpočtová inšpekcia, to je na úrovni ministerstva financí, eh, aj na úrovni samozpráv, potom eh, centrálna jednotka pre kontrolu a audit na ministerstve financí, tam sa zadefinuje metodika, robia školenia, vypracovávajú stanoviska a potom aj eh, externý audit. To uskutočňuje nezávislá inštitúcia. Srbska priamo je ale napojená na parlament. Tak ako ste povedali, tento výbor, ako aj naše výbory pre kontrolu rozpočtu, vykonávajú veľmi dôležitú prácu. Tá práca trvá dlhé mesiace vždy. Nie je to veľmi obľúbená práca, ale jednoducho musíme to robiť je to ukotvené tak v zákonoch, ako aj v ústavách našich krajín. Povedali ste, že výbor pre kontrolu rozpočtu kontroluje alebo sa v prvom rade zameriava na tie e, neregulérnosti. Je tu 35 agentúr, ako ste povedali, a pre každú túto agentúru dvakrát ročne sú vypracovávané správy. Vymenovaný je vždy spravodajca pre danú správu. Mám teda na vás otázku. Ja hovorili ste o ukazovateľoch výkonnosti. To je veľmi dôležité podľa mňa v rámci kontroly rozpočtu v kontexte každého národného parlamentu. Pýtam sa, či váš výbor vypracováva odporúčania pre kandidátske krajiny, tak aby mohli sa týmito ukazovateľmi aj riadiť. To by podľa mňa bolo dôležité, keby ste také niečo mohli robiť. A okrem tej e, už opísanej kontroly by som chcela doplniť, že náš parlament má kanceláriu pre rozpočet a my sme jedinou krajinou Západného Balkánu, jediný parlament, ktorý máme online portál pre dohľad nad rozpočtom. Snažíme sa ten portál sfunkčniť, zlepšiť. Podľa mňa je to veľmi dôležité pre kontrolu rozpočtu. A toľko som vám chcela povedať. Ďakujem. Pani Dubrovský zo Srbska, ak som to povedala správne, ešte niekto by nám to chcel opísať. Ja vás e, chcem povzbudiť, aby ste využili túto príležitosť. Boli sme v Srbsku v rámci našich e, služobných ciest a podľa mňa sa treba e, vyjadriť aj k zrelosti, čo sa týka pristúpenia Áno, sú tu e, kodánske kritéria, tými sa zaoberajú viaceré výbory, ale mali by sme mať možnosť vypracovať takéto odporúčania, o ktorých ste hovorili. Lebo máme už skúsenosť z minulosti s pristúpením. Teraz máme napríklad veľké ťažkosti s Polskom, takže mm, mali by sme mať takýto permanentný mechanizmus aby sme mohli naďalej mať vplyv. Pretože krajiny sa veľmi snažia, keď chcú pristúpiť a po pristúpení dosť rýchlo sa polaví. To by tak nemalo byť, pretože my sme EU a chceme byť ako spoločenstvo úspešní, tak e, to závisí od e, udržateľnej úspešnosti jednotlivých členských krajín. Potom je tu Vyšehradská štvorka. A keď si tieto krajiny porovnáme, tak eh, potom tá situácia po pristúpení to naozaj závisí aj o úspešného čerpania európskych prostriedkov. Najhoršie na tom je Maďarsko, pretože je tam autoritatívny režim. Potom je problém byť ekonomicky úspešný, to vyplýva jasno, jasne z porovnania v rámci V4. Takže my by sme chceli takto môcť pomáhať krajinám aj po pristúpení. Nede o to trestať. Máme Cooperation and Verification Mechanism v Bulharsku a Rumunsku my tento mechanizmus e, často využívame a rozmýšľame aj nad jeho možným zlepšením. Takže ja si to takto nepredstavujem v prípade západného Balkánu. Na to je to príliš neúčinné v súčasnosti. Musíme naozaj e, výrazne vylepšiť tento mechanizmus a do vášho pristúpenia by sme naozaj to mali aj e, stihnúť, aby, aby sme ho mohli lepšie e, používať. Zatiaľ teda nie sme úplne spokojní. Keď sa teraz pozriete na Rumunsko, tak je jasné, že niečo s tým mechanizmom nie je v poriadku. Ešte niekto sa chce vyjadriť? nikto si netrúfne, ale mm, my nekúšeme. Toto má byť priateľská diskusia. Dann nehmen Sie vielleicht noch ein bisschen Anlauf und wir geben jetzt der Frau Kollegin Schmidt zur Entlastung. Eh, kolegyňa Schmidt, eh, absolutórium pre Európsky parlament. Srdečne vás vítam. Niekedy môžeme aj kúsať. Ja chcem iba pripomenúť že vlastne ako vznikol parlamentný systém. V 12. storočí bol král John Jan a e, musel zvýšiť dane, pretože e, mal veľké nároky. A trošku mu chceli poklepať po prstoch alebo aj pokúsať, neviem. Ale každopádne sa mu pokúsili mm, zabrániť v takom ľahkovážnom rozhadzovaní e, prostriedkov daňovníkov, takže my sme ekvivalent tých vtedajších barónov, povedzme, a e, nie sme veľmi oblúbení pri výkone našej práci. Ide tiež o prostriedky európskych daňovníkov a pozeráme sa veľmi zblízka na tých, ktorí tie prostriedky spravujú a ako povedala už predsednička, my sme e, naozaj e, tí správni, myslím na to. Už sme mnohé počuli od predrečníkov, ako to funguje s kontrolou rozpočtu a s jeho výkonom. Ja som spravodajkyňa pre rozpočet Európskeho parlamentu. To je trošku osobité, pretože my ako Európsky parlament sa máme sami kontrolovať naše vlastné výdavky. To znamená, že absolutórium si udelujeme my sami. Od kolegov sme počuli, že e, časový rámec e, pri absolutórium začína zverejnením výročnej správy dvora auditorov začiatkom novembra, to je základ pre našu prácu, potom generálne riaditeľstva až po komisárov. Komisárky sa môžu vyjadriť či už písomne alebo ústne, potom ústne pozmeňujúce návrhy konkrétnej správy a potom sa o nej hlasuje v pléne, čiže od oktobra do apríla ďalšieho roka. To musí byť e, ukončené. Pri Európskom parlamente to prebieha trošku inak my nespolupracujeme tak úzko s dvorom auditorov, ale s generálnym e, tajomníkom Európskeho parlamentu. Volá sa Klaus Vele, je tiež Nemec, e, väčšinou, väčšinou v novembri e, sa vyjadri k tomu, čo sa povedalo v predchádzajúcom roku ako odporúčania, potom sa vypracuje taký zoznam opatrení a, a koncom januára sa potom pýtame na to, ako to s tým zoznamom opatrení dopadlo. Zvyšok prebieha tak ako pri absolutóriu komisie. Aj pri Európskom parlamente od novembra do apríla sa to musí všetko uzavrieť. Iba niekoľko čísel, ako som už povedala, som spravodajkyňa pre kontrolu na rok 2017. Rozpočet 1,75 miliard eur konkrétne mal parlament k dispozícii. 30 z toho ide na politickú prácu, 24 na budovy, informačné systémy, správu a viac ako 40 výdavky na personál. Čo je špecifické pre Európskom parlamente je to, že ide e, väčšinou o správny rozpočet na rozdiel od operatívnych výdavkov rozpočtu, kde ide o jednotlivé proste, možno výskumné iniciatívy a tak ďalej. A sú potom aj také obľúbené témy pre mňa a mojich kolegov, kolegyne, ktoré e, sa opakovane vracujú každý rok a neviem, či sa niekedy <laughs> vyriešia, ale zatiaľ to tak nie je. Napríklad dôchodkový fond e, bývalých poslancov, poslankyň. Už e, je to otázka, ktorá je problémom niekoľko rokov, ak nie 10 ročí. Máme predsedníctvo, tam sú 14 podpredsedovia, predseda a 5 kvestory Väčšinou sa stretávajú dvakrát mesačne a rozhoduje sa za celú administratívu. Ale pokiaľ sa rozhodnutia začnú upletňovať, my ako poslanci vôbec ani nevieme, aké témy sa tam pretriasajú, aké sú tam väčšiny pri rozhodovaní alebo odkiaľ fúka vietor, kto s tými iniciatívami prichádza. Jednoduchý príklad, Európsky parlament má k dispozícii niekoľko e, vozidiel, celú flotilu a Európsky parlament ako inštitúcia aj nesie e, už to bolo internalizované na rozdiel od hmm. minulosti z bezpečnostných dôvodov, ale my nevieme presne, ako to bude s tou flotilou pokračovať. E, máme tu aj environmentálne ciele, čiastočne sú to aj elektromobily alebo hybridné vozidla, ale otázkou ostáva, ako to bude v budúcnosti. Majú sa tam začleniť aj nejaké syntetické paliva, jednotlivé typy vozidiel. To sú možno otázky, na ktoré sa ťažko získavajú odpovede, ale keď máte šťastie byť spravodajkyňou ako ja, tak potom e, sa k tým odpovediam jednoducho dostať musíte. Aj dostanete. Treba sa obrátiť na jednotlivé generálne riaditeľstva potom máte aj pohľad hlboko pod pokrievku, čo sa týka tohto parlamentu a jeho fungovania. Ale ak, ak sú isté nejaké pochybnosti o dodržovaní pravidiel, pretože niekedy máte pocit, že stačí jeden podpis a v inom prípade treba e, e, veľmi veľa dokumentov, takže môže sa to zdať byť netransparentné. Ide o to vedieť, ako funguje správa tohto parlamentu a ako fungujú jednotlivé kancelárie poslancov a poslankyň. Asi to, čo je najdrahšie, a o tom ste asi aj počuli, to je to, čo e, médiá opisujú ako sťahovací cirkus, teda že raz do mesiaca sme v Štrásburgu, kde je hlavné sídlo a my, naši asistenti, ako aj personál parlamentu, musíme takto pendlovať medzi Bruselom a eh, Štrásburgom kvôli trošku zastaralej eh, zmluve a mnohí kolegovia si myslia, že je to úplne zbytočné. Ja si to myslím tiež ale mm, pozmeniť zmluvy nie je tak ľahké, ak hlavne sledujete trošku teraz prípad e, Brexitu. Takže zatiaľ túto situáciu musíme akceptovať. Takže niekedy treba sa pýtať na správne postupy, na ich cenu a Treba ale mať na pamäti, že ide o obrovskú inštitúciu, e, mnoho nehnuteľností, 78 všetkých budov na celom svete dokonca môžem povedať, sú vo vlastníctve Európskeho parlamentu. Styčné kancelárie v jednotlivých e, krajinách, budovy tu v Bruseli, v Belgicku, v Štrásburgu, ale aj v Luxembursku. Je otázka aj spravovania tohto eh, parku nehnuteľnosti. Eh, samozrejme aj ich udržba stojí veľa. To všetko treba nejak zohľadniť. Absolutórium Európskeho parlamentu to je veľmi zaujímavá práca dá sa z toho veľa naučiť. Ak ste spravodajca, tak si môžete uvedomiť aj to, čo sa robí okrem tej hlavnej parlamentnej činnosti a akú dobrú prácu e, tu mnohí odvádzajú e, v kuluároch, tak povediac. A možno, že e, niektoré krajiny sa trošku zvýhodňujú. Ak by sme sa možno pozreli na bezpečnostné služby, tak e, tu asi hrajú prim Belgicko, Francúzsko a Rumunsko. Veľká väčšina zamestnancov bezpečnostnej služby pochádza z týchto troch krajín. Takže tam nie je tá geografická rovnováha zaručená, ale je to aj z pochopiteľných dôvodov. Dá sa povedať, že predsedníctvo odvádza vynikajúcu prácu. Samozrejme sú aj isté nedostatky. Mňa vždy hnevá, keď vidím to, čo nefunguje, ale dôležité je práve na to poukázať a odstrániť to nemôžeme nejak e, rozlišovať, e, čiže niečo kritizovať na strane komisie a potom to u nás tak povediac e, zamiesť pod koberec. Takže aj my máme isté nedostatky, o ktorých určite budem hovoriť, ale z veľkej časti si myslím, že je to, dá sa povedať, že parlament odvádza dobrú prácu. Vidíte, Možno, že naši e, tlmočníci štrajkujú v súčasnosti. To už patrí tiež k tomu, či už e, tomu rozumiete alebo nie. Čiže je jedno, aké ide oddelenie, napríklad e, otázka bezpečnosti je veľmi dôležitá po nedávnych atentátoch, potom aj tá flotila, šoféry, preklady. Čiže ak sú nejaké nedostatky, tak musíme na ne poukázať a snažiť sa ich spoločne odstraniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky? Asi sa už môžeme aj začať tešiť na to absolutórium, ale ešte kolega Celer. Takže mám otázku. V uplynulých eh, rokoch eh, to bola téma. Čiže využívanie európskych prostriedkov na Západnom Balkáne v kontexte cezhraničnej spolupráci. Keď sa pozriem na štruktúrálne fondy, napríklad tak e, možno to bolo trošku problematické v súčasnom období, teda že tá cezhraničná spolupráca e, sa nemala týkať iba členských krajín EÚ, ale aj v kontexte susedstva, čiže otvoriť aj takýmto e, krajinám naše nástroje a aj v kontexte nadchádzajúceho viacročného finančného rámca by sa táto možnosť mala posilniť a možno, že trošku upraviť aj vnútroštátnu legislatívu, aby bola možná spolupráca takýchto e, cezhraničných regiónov či už v kontexte EÚ alebo aj toho susedstva. Ide o to posilniť e, územnú spoluprácu, využiť na to tú ochotu, dobrú vôľu. Keď sa pozrieme na mapu, tak je už skoro 60 takýchto prípadov spolupráce ale v kontexte krajín susedných to ešte je veľmi nedostatočné medzi Maďarskom a e, Ukrajinou, Zakarpatská Rus konkrétne a potom už v podstate ani iný príklad neexistuje. Pýtam sa, či sa aj vy nad takýmito možnosťami spolupráce e, zamýšľate. Je tu aj e, sloboda pohybu a e, snaha odstraňovať e, hranice nielen v kontexte EÚ, ale aj medzi krajinami, kde tie rozdiely sú minimálne. Mala by byť možnosť využiť jednotlivé rozpočtové prostriedky a nástroje Čiže nielen v kontexte EÚ, ale aj mimo EÚ. E Potom sú tu nové návrhy v kontexte nariadenia. Ak nie je takáto cezhraničná spolupráca kvôli nejakým prekažkám, tak ich treba postupne odstraňovať Je tu aj návrh komisie. Malo by, mala, by to byť, e, mala by sa to stať platná legislatíva EÚ aj programy Interreg v rámci regionálnej spolupráce, čiže zapojiť aj jednotlivé inštitúcie a univerzity, nielen regióny, aby bol ľahší prístup k európskym prostriedkom. Malo by byť viac možností aj e, už spolupráca s vami by bola potrebná, pretože práca začína tu v Európskom parlamente a dôležití ste ale aj vy. Vy musíte byť ochotní sa do takejto cezhraničnej spolupráce pustiť. E, vytvoriť aj nové možnosti. To by prispelo k e, spolužitiu v rámci EÚ. Tie prístupové rokovania vedú jednotlivé vlády, ale my by sme to mohli nejak e, zintenzívniť ešte pred samotným pristúpením. Poukážem ešte na jednu vec, čo sa týka zahraničnej politiky. EÚ by malo byť jedno jediné zastrešujúce nariadenie čiže podpora prístupového procesu, politika susedstva a tak ďalej, to všetko by malo byť spojené do jedného nástroja. Potom e, samozrejme tam budú ešte tie politiky rozdelené e, do kategórií, ale Riadilo by sa to hlavne výzvami, aby sme boli schopní reagovať na tie najaktuálnejšie v súčasnosti je to napríklad migrácia, teda aby mohla rýchlejšie zareagovať komisia. Ale môcť sa aj prispôsobiť a môcť presmerovať prostriedky podľa potrieb. V súčasnosti to až tak možné nie je. Čiže zlepšiť a posilniť spoluprácu. Dobre. Takže môžeme to zodpovedať v druhej časti, keď budeme hovoriť o spolupráci na Západnom Balkáne. V prvej časti sme sa chceli venovať iba absolutórium. Vy ste si to želali. A po teda v druhej časti by sme zodpovedali viac do hĺbky aj na túto otázku. Teraz pán Kohn. absolutórium za, pre iné inštitúcie Frau Vorsitzende, dobrý dan. Ďakujem. Ich denke, das ist richtig. Mein Albanisch ist noch ausbaufähig. Ďakujem. Budem hovoriť po nemecky, pretože po albánsky hovorím ešte horšie než po srbsky, ale v každom prípade volám sa Kohn, som z Nemecka, e, nedaleko mesta e, Aachen a som členom aj albánskej delegácie. doposiaľ som nemal e, tú možnosť byť v Albánsku, ale s pani kolegyňou Dlabajovou sme na začiatku minulého roka boli v Chorvátsku, takže som si tak trocha urobil predstavu o e, tejto časti Európy a som veľmi rád, že ste prišli na taký rýchlo kurz o tom vlastne, ako veci chodia v Európe. Ale teraz e, k téme. Som spravodajca pre rozpočet na rok 2017 eh, absolutórium pre ostatné inštitúcie, to znamená všetky inštitúcie okrem Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ale to už ste počuli. No pokiaľ ide o výbor, to sa týka výboru regionov, to znamená inštitúcia, kde sa stretávajú zástupcovia regiónov a primátory miest potom ekosok, kde sú zastúpené mládežnícke organizácie, sociálne organizácie, potom Európsky účtovný dvor, Európsky súdny dvor, Európsky ombudsman, Európsky e, úradník pre ochranu údajov, Európska rada a Rada Európskej únie. A všetky tieto inštitúcie majú povinnosť skladať účty parlamentu, a to každý rok. My potom všetky tie účty veľmi podrobne preveríme a tie rozpočty sa skladajú e, z administratívnych výdavkov a na európskom rozpočte majú podiel asi 6%, takže to nie je až toľko, ale aj napriek tomu je potrebné, aby sa tieto prostriedky vynakladali účelne. A aby sme mali čo predložiť našim občanom, ktorých samozrejme zaujíma, ako zaobchádzame a nakladáme s ich peniazmi. Veľká časť toho rozpočtu sa týka personálnych nákladov, správa budov, preklady, cestovné náklady a podobne. A najzaujímavejšie je túto, a to preto, že sme všetci občania Európskej únie, a máme teda možnosť takto nahliadnúť do toho, čo vlastne sa deje v Únii, čo tu máme, akí sú tu ľudia, e, aké sú inštitúcie, čo sa o čo, kto sa o čo stará, čo je za, čo, kto je za čo zodpovedný. Samozrejme, že sme v kontakte so zástupcami týchto inštitúcií, a v parlamente môžeme o všetkom diskutovať. No a ako parlament sme pochopiteľne spojencom v takej situácii, kedy inštitúcie obhajujú svoje výdavky vo vzťahu k členským krajinám, pretože členské krajiny často majú záujem na tom, aby sa výdavky týchto agentúr a inštitúcií čo najviac znížili. No ale mm, všetko si vyžaduje peniaze, takže ak máme určité očakávania od Európskej únie, tak musíme byť ochotní do toho aj investovať. No a tie inštitúcie, o ktorých som hovoril, samozrejme potrebujú svoje finančné prostriedky, aby mohli plniť svoje úlohy. Ako som už povedal, tieto prostriedky však treba používať e, účelne a je tu pochopiteľne aj potenciál na úspory, takže niektoré inštitúcie sa delia o budovy napríklad, alebo prekladatelia sú používaní viacerými inštitúciami, tak aby sa tými prostriedkami e, nakladalo účelne a zodpovedne. No a okrem toho sa musíme zaoberať aj takými problémami, ktoré sa vyskytujú a to napríklad e, neplatené stáže alebo prípady, kde sa neuplatňuje rodová rovnosť pri obsadzovaní voľných pracovných miest, no alebo situácie, kde sú problémy s kariérnym postupom alebo je narušená rovnováha medzi jednotlivými národnosťami. Takže to, to je takisto naša práca, zameriavať sa na tieto veci a snažiť sa hľadať vhodné riešenia. Väčšinou tá spolupráca funguje pomerne dobre, až na jeden prípad, a to je rada, ktorá nie je e, veľmi naklonená spolupracovať s Európskym parlamentom, ale aj napriek tomu sme na dobrej ceste. Naša predsednička e, nastolila rozhovory spoločne so kolegami z Belgicka, tak aby na budúce aj rada mohla získať absolutórium od parlamentu. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, tak ja, pani predsednička, aj všetci kolegovia sme vám k dispozícii a ja vás môžem len pozbudiť, aby ste položili otázky. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Takže teraz agentúry pán kolega Sarvama. Ja som e, teda podpredseda, prvý podpredseda výboru budget a koordinátor EPP, eh, e eh, parlamentnej skupiny EPP v tomto výbore pre rozpočtovú kontrolu a to je samozrejme eh, to jadro toho parlamentu. To znamená, zaoberáme sa skutočnými inštitúciami a tým, či, sa, či postupujú podľa práva a či plnia svoje záväzky v oblasti dobrého finančného riadenia. Bez toho, aby som opakoval to, čo už sa tu povedalo, a prepáčte, že som prišiel neskoro, ja som skutočne veľmi rád, že ste všetci prišli na pôdu tohto výboru. Je to podľa mňa veľmi dôležité. No a nebudem teda opakovať to, čo už tu odznelo. Chcem vám povedať jednu vec, pokiaľ ide o e, absolutórium vo všeobecnosti. Je skutočne Eh, eh, je to skutočne podrobný a veľmi dobre zorganizovaný postup. A tento výbor eh, koná, organizuje vypočutia tých orgánov, ktoré skúmame, tých inštitúcií, ktoré skúmame a skutočne ich vystavujeme veľkej kritike pozitívnej aj negatívnej v niektorých prípadoch a to, či už e, dáme alebo odložíme absolutórium, to je vždy veľmi e, dobre uvážené rozhodnutie. A treba pochopiť, že keď neposkytneme absolutórium, tak je to veľmi silný politický nástroj e, na narovnanie nedostatkov a e, chýb v nakladaní s prostriedkami inštitúcií EÚ a e, tieto inštitúcie musia konať na základe odporúčaní e, tohto výboru, kým sa môžu teda nádejať, že to absolutórium dostanú a až keď prídu pozitívne signály o tom účelnom nakladaní s peniazmi daňovníkov, tak to príde. No, ako vám povedal hm, pán Kohn, spolupracujeme s Európskym eh, dvorom auditorov. To je veľmi dôležitý orgán alebo nástroj eh, v celom tomto postupe. Je nezávislý, eh, nezávislý externý auditor a posudzuje nedostatky v implementácii európskeho rozpočtu a vyšetruje také prípady. No a teraz ešte pokiaľ ide o agentúry EU, decentralizované agentúry, ktoré, o ktorých teraz hovoríme. Dvakrát som bol tieňovým spravodajcom za EPP, pokiaľ ide o agentúry a spravodajcom parlamentu pre absolutórium 2012 a teraz opäť pre rok 2017 agentúry. Tak o čo vlastne ide? Pomáhajú e, meniť Európu na lepšie miesto. Aby som to povedal tak jednoducho, e, robia celý rad vecí. Agentúry boli zriadené Európskou úniou naplnenie technických a vedeckých úloh, ktoré pomáhajú inštitúciám implementovať politiky a robi, rozhodovať. Sú e, rozmiestnené naprieč e, Európskou úniou a zaoberajú sa otázkami, ktoré ovplyvňujú každodenné životy tých 500 miliónov ľudí, ktorí žijú v Európskej únii a majú veľký vplyv tým, že inštitúciám a e, členským štátom poskytujú špecifické vedomosti, v oblastiach, ktoré sú veľmi e, rozmanité od e, potravinovej problematiky e, napríklad EFSA, až po lieky, ktoré užívame EMA, napríklad agentúra EMA, až po chemické látky, s ktorými prichádzame do kontaktu, Európska agentúra pre chemické látky a Samozrejme, všetky e, sú rozmiestnené v rôznych e, hlavných mestách členských štátov a nie vždy len nevyhnutne v hlavných mestách, ale v iných mestách tiež. A e, bezpečnosť dopravy, bezpečnosť celková kvalita života, životného prostredia a tak ďalej. Tak je ich doved na 32 a základnou súčasťou kontroly a monitorovania využívania rozpočtu Európskej únie je vlastne to, že sa veľmi podrobne zaoberajú, že sa veľmi do, dokladne teda sleduje práca týchto decentralizovaných agentúr, ktoré sú autonómne, majú politický mandát vykonávať svoje úlohy nezávisle a vykonávať eh, rozpočet Európskej únie v politickej oblasti sú súčasťou politickej štruktúry únie a ich plány a, a konanie musia byť v súlade s eh, hodnotami Európskej únie a úlohou parlamentu v tomto prípade, kto, ako, ako orgánu, ktorý poskytuje absolutorium, je kontrolovať, či toto všetko je zohľadňované pri práci agentúr. Takže my robíme vypočutia, eh, potom návštevy priamo na mieste eh, v agentúrach a Máme e, veľmi rozsiahlý dotazník, ktorý musí každý, musia každý rok vyplňovať. A máme konštruktívne diskusie. A samozrejme stretávame sa s jednotlivými pracovníkmi týchto agentúr, ktorí sem prichádzajú. Hm, takže napokon ešte chcem povedať, že tento výbor pre e, kontrolu rozpočtu v priebehu rokov čo robí absolutórium, vydal celý rad odporúčaní ohľadom celého radu otázok. Obvykle e, ide o nedostatky napríklad vo verejnom obstarávaní, e, ktoré robia agentúry, alebo v dodržiavaní princípu e, každoročnosti proje, rozpočtu sa má prenos, e, prevod e, prostriedkov z roku na rok, e, transparentnosť, kontrola a podobne. A nechceme riadiť každodennú prácu týchto agentúr, len kontrolujeme uplatňovanie rozpočtu a vydávame politické usmernenia, pokiaľ ide o úlohy a mandáty agentúra. Tento výbor pre rozpočtovú kontrolu kladie dôraz na výkon nepozerá sa len na výdavky a čísla. My totiž chceme e, vidieť aj výsledky a to, aké to má e, dôsledky, a aký to má efekt. E, samozrejme, na základe toho, že sa používajú peniaze daňových poplatníkov Európy. Ďakujem vám. Wir haben noch ein Tier in unserem Zoo, nämlich die Joint Undertakings und die Frau Kollegin Labajova, Thank you very much, madam. Teraz pani Dlabajová. Um, again. Um, uh, ďakujem, pani predsednička. Dobré poludne želám. E, som Martina Dlabajová, som z Českej republiky jedného z členských štátov, ktoré pristúpili v roku 2004. Máme ešte čerstvé skúsenosti s financovaním, s využívaním fondov EÚ, o ktoré sa môžeme podeliť. Ja patrím medzi e, podpredsedov tohto výboru a čo ocením na tomto výbore je, že sa pozerá na všetky politiky EÚ z horizontálneho pohľadu pozerá sa na to, čo funguje, čo nefunguje a snaží sa vypracovať odporúčania s cieľom zlepšiť fungovanie v budúcnosti, čo je veľmi dôležité. Toto školenie je dôležité pre všetkých z nás, aj pre europoslancov. Myslím si, že by sme to mali robiť aj sami pre seba. Okrem toho ma teší, že informácie o jednotlivých postupoch absolutória si môžeme všetci vypočuť. Ja som mala tú čest, že som bola spravodajkyňou pre absolutórium v druhom roku môjho pôsobenia v parlamente. E, získala som dobrý prehľad o tom, ako funguje spolupráca, potom som zostala spolu, teda podpredsedkyňou pre absolutórium pre spoločné podniky. Počuli ste veľa o postupe absolutória, ja by som chcela povedať niečo o spoločných podnikoch čo to je. Dôležité je pochopiť, prečo boli spoločné podniky vytvorené a ako fungujú. Vznikli na základe článku 187 zmluvy o fungovaní EÚ. Sú to špecifické štruktúry, ktorých cieľom je pomôcť výskumu, vývoju a technologickému pokroku v Európe. Členmi spoločných podnikov zvyčajne býva Európska únia, zastúpená komisiou, rôzne priemyselné <clears throat> združenia, ako aj partnery z výskumu a vývoja. Spoločné podniky majú výskumný program, a fungujú na základe výziev na predkladanie projektov, majú vlastných príjemcov a potom poskytujú financovanie. Doteraz najväčším typickým spoločným podnikom je fúzia pre energiu, známa ako ITER. ITER je spoločný podnik na prípravu, dizajn, výskum, vývoj a výrobu najšpičkových najvyspelejších technologických riešení, tzv. ITER. Európska únia prispieva 50 na jeho financovanie. Ide o mierovú jadrovú výrobu so silom, so silom Karandaš vo Francúzsku. Ďalej je tu spoločný podnik Cezar, to je spoločný európsky podnik zameraný na e, leteckú dopravu, Ďalej tu máme 6 osobitných typov spoločných podnikov, spoločné technologické iniciatívy, ktoré sú zriadené na realizáciu časti výskumného programu a väčších priemyselných projektov, známych pod skratkou EPI, e, majú úlohy v oblasti inovačného zdravotníctva, pripravujú nové liečivá, antibiotika, ďalej palivové články, vodíkové články na zavadzanie zelenej dopravy. Potom e, je tu čisté nebo, v rámci ktorého sa e, navrhujú lietadla, ktoré majú nižšiu, e, ktoré sú spojené s, nižšou, s nižšími odpadmi CO2. Ďalej sú tu podniky na výrobu elektronických dielcov, potom projekt Shift to Rail, ktorého cieľom je vybudovať kvalitnejšiu železničnú infraštruktúru, ktorá umožní e, znižiť náklady a zvýšiť spolahlivosť a kapacitu vlakov. Spolu je to teda 8 spoločných podnikov, ktoré náš výbor a Európsky parlament musí kontrolovať. Ako funguje financovanie týchto spoločných podnikov? Uvediem príklad v rámci súčasného viacročného finančného rámca. Je to sedemročný rámec, ktorý skončí v roku 2020. Spolu predstavuje 1800 miliónov eur. Všetky spoločné podniky spolu predstavujú 10 miliard eur, čo je 0,9 celkového rozpočtu EÚ. Najväčší je ITER a rozpočet na celých 7 rokov sú 3 miliardy eur. Predstavuje to 0,27 celého rozpočtu viacročného finančného rámca. To je len pre predstavu o objeme finančných prostriedkov. Aké sú hlavné výzvy, ktoré v súčasnosti existujú v súvislosti s absolutóriom spoločných podnikov? Uvidím príklady minulých absolutórií spoločných podnikov a záverom by som chcela povedať niektoré všeobecné veci týkajúce sa spoločných podnikov. Jedným z ich najväčších problémov v súvislosti s udelovaním absolutória je neexistencia jasného rozdelenia um, rámcových programov presahujúcich eh, dva alebo viac rokov ukazovateľe neumožňujú skutočne vyhodnotiť výkonnosť v čase, nakoľko dochádza k prekryvaniu medzi rokmi. Ďalším problémom spoločných podnikov sú verejné zákazky, predovšetkým zákazky veľkého objemu kde sa vzhľadom na komplikované postupy predržuje lehota na udelenie zákazky a tým pádom aj na udelenie absolutória. V niektorých prípadoch boli v minulosti spoločné podniky informované o nesolventnosti niektorých príjemcov ale nepokúsili sa od nich naspäť vymáhať platby, ktoré im už poskytli, neurobili to zavčasu. E, a toto sú typické problémy, ktoré zaznamenávame v posledných rokoch. Jedným z príkladov bol ITER, teda ten najväčší podnik, kde bolo absolutórium odložené kvôli zmenám v manažmente a bolo potrebné, aby sa vypracovali nové milníky týkajúce sa fungovania celého tohto podniku. Ďalším konkrétnym príkladom odloženého absolutória bol Artemis Excel, kde dva spoločné podniky sa zlučili v prostriedku účtovného obdobia čo nám poskytlo len málo času na to, aby sme získali všetky údaje potrebné na udelenie absolutória. Toto je typická vec, s ktorou sa stretávame pri udelovaní absolutória. A pokiaľ ide o správu a úlohy spoločných podnikov, ako sú inovácie, technický pokrok a tak ďalej, to sú veci, ktoré sa ťažko kontrolujú, najmä z hľadiska riadneho prístupu k výkonnosti. Ako by ste mohli vyhodnotiť výkonnosť, ak sa pracuje na niečom, čo má byť dokončené v roku 2030? len samotné stanovenie chýb alebo nedosahovanie výsledkov alebo výstupov ešte nemôže predurčiť, aký bude výsledok celej operácie. Niekedy tie výsledky alebo výstupy sa môžu um, maximálne odhadnúť s istou mierou pravdepodobnosti, ale výsledok nie je istý. Na rozdiel od iných programov, výkonnosť takéhoto spoločného podniku a jeho riadne správovanie, to sú veci, ktoré nezávisia iba od úspešnosti výskumných projektov, ale aj od zistení, ktoré nikdy nie je možné jednoducho nájsť. V dnešnej situácii sa niečo môže vnímať ako e, strata zdrojov, hoci neskôr by sa to mohlo vnímať ako budúce investície. Tá rovnováha je veľmi ťažko dosiahnutelná. Dôležitým aspektom v súvislosti s fungovaním spoločných podnikov to je um, um, účasť zahraničného kapitálu. To je možné urobiť len e, s využitím e, určitých postupov. Spoločné podniky teda posilňujú nielen európske hospodárstvo. Hovorili sme, že existujú v oblasti lieči jadrnej energie lepších e, lietadiel alebo ide aj o investovanie do zvýšenia kvality života všetkých občanov. Je to niečo, čo možno len ťažko pretransformovať na čísla alebo kvantitu. Takže je potrebné, aby sme my e, mali kvalitných členov rozpočtového výboru, aby sme mohli tieto veci riešiť. Ďakujem. Ďakujem. Týmto sme sa dostali na záver bloku ktorý bol venovaný absolutória a mhm. príslušných postupov. Chceli by ste k tomu ešte niečo povedať? Chce sa niekto prihlásiť o slovo? Zdá sa, že tomu tak nie je, takže ďalšia <clears throat> časť um, Rokovania bude zamerané na spoluprácu s Európskym dvorom auditorom OLAFom, národnými orgánmi pre audit a národnými parlamentami Je veľmi dôležité, že hovoríme o auditoch národných parlamentov. Ehm, my v Európskom parlamente máme vždy záujem o to, aby sme sa s vami o túto úlohu podelili, aby sme spoločne hovorili o tom, akým spôsobom sa peniaze vynakladajú. Preto to nevnímajte, prosím, ako nejakú, eh, nejaké niečo, že, že, že vám nedôverujeme, alebo že by ste vy zradili svoju vlast, keď niečo poviete. Je to v našom spoločnom záujme a preto by som vás chcela vyzvať, aby ste nám pomohli, aby sme všetci spoločne sa snažili zlepšiť výsledky e, nie je to len preto, že európske finančné prostriedky sú niekedy prepojené aj, alebo dosť často s ukladaním rôznych e, sankcií, a keď dôjde k nesprávnemu využitiu týchto prostriedkov. E, vy ste tí, ktorí by mali tieto nedostatky vidieť ako prvý. a je potrebné, aby sa overili tieto nezrovnalosti bez toho, to nebude fungovať. Je veľmi dôležité mať na pamäti, že 28 európskych eh, orgánov auditu a 900 auditorov pracuje na týchto otázkach a treba mať na pamäti, že táto spolupráca má zásadný význam. Eh, o čom treba hovoriť v súvislosti s auditmi? Napríklad v roku 2015 sme zaznamenali vyše jednej miliardy objemu e, prostriedkov vynaložených na e, štrukturálne fondy a z týchto e, projektov bo, Čiže tieto projekty e, bolo potrebné overiť a e, v podstate sme zistili, že to dochádzalo ku kontrole týchto projektov zo strany viacerých e, inštitúcií. Frekvencia auditov alebo kontrolov sa veľmi ťažko nastaví E, je najlepšie to všetko zistiť priamo na, na mieste, ale treba zabezpečiť, aby sa všetko robilo správne, aby sa to správne riadilo. Nemôžeme si dovoliť, aby finančné prostriedky EÚ boli vynaložené zbytočné, aby sa nimi neplitvalo a aby sa vynakladali v prospech e, občanov. Preto je táto kontrola rozpočtu mimoriadne dôležitá. Hovoríme o 0,02 projektov, ktoré boli podrobené kontrole. A toto je zdroj nášho najväčšieho problému, pretože systém našich správ môže byť eh, spochybnený. Musíme si položiť otázku, či sa môžeme spolahnuť na členské štáty, či sa môžeme eh, spolahnuť na vaše orgány kontroly a či eh, to môžu robiť aj vaše národné parlamenty, či sa na ne môžu spolahnuť. Čiže my musíme byť opatrní, musíme mať istú mieru takýchto pochybností, ale snažíme sa zabezpečiť príslušné mechanizmy, aby sme dokázali zabezpečiť vyváženosť. E, tieto prostriedky niekedy e, ľudí lakajú a stávajú sa predmetom zneužívania alebo podvodov. Je potrebné, aby sme my tieto podvody odhaľovali a aby sa prostriedky nevyna, nevynakladali na úkor európskych občanov, pretože to pôsobí veľmi negatívne, keď sa tieto e, prípady zverejnia. E, my používame e, vyhlásenie o spolahlivosti alebo rôzne ďalšie nástroje a zároveň je potrebné zabezpečiť, že v každej inštitúcii sú určení ľudia, ktorých úlohou je zameriavať sa na jednotlivé projekty a vykonávať ich audity. Som si istá, že mnohí z nich eh, svoju prácu vykonávajú efektívne a skutočne len bojom proti podvodom a korupcii ehm, OLAF vzhľadom na obrovské finančné prostriedky, s ktorými máme dočinenia, sa snaží neprestajne zlepšovať situáciu. Zajtra sa zameriame konkrétne na inštitúciu OLAF ako možno zlepšiť jeho fungovanie. Pre nás je to totiž dôležité. My nechceme pre, prestierať, že všetko je v poriadku. Nám ide o to, aby sa veci zlepšili. Olaf si počíňa veľmi dobre, pretože boj proti podvodom na európskej úrovni to je niečo, čo je pomerne nové. A OLAF v podstate existuje len ehm, posledných 20 rokov a môže vyšetrovať ehm, e, správne veci, môže viesť iba správne vyšetrovania, ale nemá právomoc na trestné vyšetrovanie. Čiže do tejto oblasti nemôže zasahovať pochopiteľne spolupracuje s národnými policajnými orgánmi, s prokuratúrou, ale e, európsky prokurátor, úrad európskeho prokurátora ešte nebol zriadený. E, vznikne až v roku 2020 a to bude európsky orgán, do ktorého môžu vstúpiť všetky e, členské štáty, ale je tu aj možnosť nezúčastniť sa na tomto úrade e, ani Švedsko, Polsko, Maďarsko ešte sa nerozhodli vstúpiť do tohto orgánu. E, e, Švedsko, teda Irsko a Spojené kráľovstvo takisto sa rozhodli pre opt-out. Ale je potrebné, aby tento úrad Európskeho prokurátora dostal aj primerané finančné prostriedky, ale pokiaľ tam nevstúpia všetky členské štáty, bude ťažko možné očakávať, že bude efektívne fungovať. Toto je neprestajný zdroj našich obáv, pretože je potrebné, aby sa viedli vyšetrovania v súčinnosti s policiou, prokuratúrou, súdnictvom a treba zabezpečiť, aby národné justičné orgány niečo v odhalených prípadoch robili, ale nemáme právomoc na to, aby sme to presadzovali. To znamená, že e, úrad boja proti podvodom musí uplatňovať postupy, ktoré sú veľmi zdlhavé. Niekedy vyšetrovanie trvá až 36 mesiacov, čo je na vyšetrovanie veľmi dlho. To e, v niektorých prípadoch e, sa uplatňuje maximálna lehota dokonca 60 mesiacov, čo je skutočne veľmi dlhý čas. Čiže e, v EÚ máme v tejto súvislosti pozitívne aj negatívne skúsenosti, pokiaľ ide o fungovanie orgánov kontroly. E, tieto majú rôzne právomoci a majú rôznu možnosť e, príjmať opatrenia na to, aby predišli zneužívaniu peňazí daňových poplatníkov. To je ďalšia otázka. Aké právomoci majú tieto orgány v jednotlivých členských štátoch? Ak nie sú dostatočné, tak pochopiteľne nemôžu efektívne kontrolovať spôsob, akým sa vynakladajú finančné prostriedky. Podľa našich skúseností doteraz bolo potrebné poskytovať pomoc e, novopristupujúcim krajinám, ale zároveň bolo potrebné zabezpečiť, aby, ich, aby boli zriadené orgány kontroly a aby mohli fungovať na základe primeran, na, na primeranom právnom základe, aby im boli uložené potrebné právomoci na to, aby na národnej úrovni dosiahli tie výsledky, ktoré by sa od nich očakávali. E, vlastne nie je mi jasné, e, prečo sme na to nekladli väčší dôraz. Národ... Národné parlamenty nie sú jednoduchým zákazníkom, tak povediac, pretože keď žiadame o spoluprácu, možnosť e, veci zlepšiť, tak potom tá skúsenosť je taká, že národné parlamenty sa jednoducho nedostavia. Je to naša skúsenosť ako výboru, že keď niekto čerpá európske prostriedky, tak si ich jednoducho zoberie a potom sa už o viac nezaujíma. Čiže našim cieľom musí byť e, to, aby tu naozaj bolo poučenie sa zo skúseností, snažiť sa veci zlepšiť pri správe. Na to potrebujeme aj vedomosti národných parlamentov, nielen opozičných strán, ale aj vládnúcich strán, aby sa to vnímalo v kontexte Európskej únie ktorá sa musí snažiť spoločne o zlepšenie. Takže keď sme v teréne, na služobných cestách, tak eh, sa vždy chceme stretnúť eh, s poslancami, poslankyňami, buď eh, z výboru pre európske záležitosti alebo pre kontrolu rozpočtu. Nevždy je to kompatibilné s vnúšoštátnym parlamentným harmonogramom sú to asi také nešťastné dátumy, buď pred letnou prestávkou alebo pred Vianocami a vtedy nepracujete ani vy. Možno, že tam je ešte zo pár ľudí, ktorí ešte nie sú ocestovaní, ale ten skutočný dialog, tak ako by sme si ho predstavovali, to mm, aj kvôli nedostatočnému záujmu, ale aj kvôli e, zlému načasovaniu sa to nedarí. Ale je to aj v našom, aj vo vašom záujme. Môžete nás pozvať, pokúsime sa nájsť vyhovujúci termín. Takže toľko e, ja k tejto téme som chcela povedať. Čiže teraz už určite sa môžete dostať k slovu vy. Už máme zoznam rečníkov. Albánska, pani Gila Metty. Nech sa páči. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën. Dobre popoludnie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, aby sme sa mohli zúčastniť mm, tohto, tejto významnej diskusie, ktorá je zaujímavá nielen pre európskych poplatníkov, daňových poplatníkov, ale aj pre nás. Tie peniaze dostávame aj my a potom sa premietajú do verejných investícií a do toho, čo nadväzuje v rámci stanovených postupov. E, v našom výbore pre rozpočet máme e, nezávislé postavenie ktoré, a máme na starosti vykonávanie auditu vynakladania verejných prostriedkov, aby sme um, stanovili, aké sú výdavky a v nadväznosti so, na zmenu zákona z roku 2015 máme takisto na starosti hodnotenie um, uplatňovania rozpočtu. Ministerstvo integrácie a financí takisto je zapojené do e, posudzovania vynakladania prostriedkov z Európskej únie. Ako ste, pani predsednička, povedali, tieto fondy sú monitorované nielen zo strany OLAFu, ale takisto aj v našej krajine mm, vysokým uh, kontrolným orgánom, štátnym orgánom. To znamená, všetky finančné prostriedky podliehajú tým, istým, tým istým postupom hodnotenia. A v tom zohráva rolu aj náš výbor. A práca e, Vysokého úradu auditora e, má ako výsledok aj odporúčania e, a samozrejme treba potom sledovať e, implementáciu týchto odporúčaní. V tomto procese sme e, napríklad si všimli, že veľa z týchto odporúčaní sa neplní a to treba napraviť. Vytvorili sme v rámci nášho výboru podvýbor, ktorý má konkrétne na starosti sledovanie implementácie odporúčaní rozpočtových e, orgánov e, albánskej vlády. Po zmene a doplnení zákona sme zaznamenali zvýšené napätie pri e, vykonávaní auditu uplatňovania rozpočtu a to sa týka e, všetkých postupov verejného obstarávania. V minulosti sme sa zameriavali výhradne na e, cenovú a nákladovú efektivitu a nezameriavali sme sa až toľko na využívanie rozpočtu. A to sme teraz e, opravili, e, oveľa viac e, sa zameriavame na to, ako sa ten rozpočet uplatňuje, ako prebieha verejné obstarávanie, tak aby sa peniaze vynakladali účelne do infraštruktúr, aby boli v prospech daňovníkov. A vo výbore, v ktorom pracujem, sa takisto zameriavame na organizovanie verejných vypočutí so všetkými ministerstvami. Um, tie majú povinnosť predkladať nám správy o plnení odporúčaní uh, úradu auditora. A tento úrad auditora sa takisto oveľa viac zameriava na následné činnosti, nadvezujúce činnosti po tých odporúčaniach uh, až uh, vrátane stíhania takých e, prípadov, ktoré boli klasifikované ako podvody. Pokiaľ ide o regionálnu spolupráciu, to je takisto súčasťou e, bodu programu, o ktorom diskutujeme. Môžem povedať, že Albánsko, podobne ako susedné krajiny, sa snaží zriadovať projekty, ktoré sú e, nielen teda financované z fondov Európskej únie, ale e, snaží sa vytvárať e, zaujímavé trhy pre všetky zainteresované strany, ktoré sa zapájajú do týchto projektov. Chcem vám vopred poďakovať a určite na budúcom zasadnutí by som opäť rada prehovorila. Ďakujem. Dankeschön, vielen Dank. Ďakujem pekne. Pani Filipovsky. Zahvaljujem. Složila bych se sa váma predsedáva. Ďakujem pekne, súhlasím s vami, s vami pani predsednička, teda, že čerpanie európskych prostriedkov musí byť účinnejšie a musíme eh, viesť neustály dialog eh, národné parlamenty a Európsky parlament a teda konkrétne váš výbor pre kontrolu rozpočtu. Chcem ešte doplniť, že Srbsko schválilo stratégiu na boj proti podvodom pri čerpaní európskych prostriedkov na roky 2017-2021 a to je sprevádzané akčným plánom. Ten bol schválený 20, 26. oktobra 2017 na zasadnutí vlády. A vďaka tomuto plánu máme aj kanceláriu, ktorá sa venuje auditu európskych prostriedkov. Týka sa to teda všetkých európskych fondov, ktoré Srbsko čerpa v rámci IPA. A táto kancelária má už aj posilnené kapacity. Vznikol tým auditorov a pre program IPAR máme potrebnú stratégiu a vytvorili sme aj štruktúry Takže konkrétne. V roku 2017 oddelenie pre boj proti podvodom a neregulérnostiam uskutočnilo štyri správne overenia. Jedno, jedna kontrola aj spolu s OLAFom a zvyšné pre oddelenie pre spravovanie európskych prostriedkov Ministerstva financí. Na poslednom zasadnutí 12. decembra 2017 v Bruseli medzi zástupcami Srbska a zástupcami OLAFu sme sa zhodli na tom, že na zlepšenie spolupráce by bolo treba podpísať memorandum o porozumení medzi ministerstvom financií a OLAFom a to memorandum by malo naozaj zadefinovať prioritné oblasti spolupráce. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán Memedy z Macedónska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko. Gospodje. Gospodine. Okay, thank you. I'm a gentleman. Ďakujem, som gentleman, ale na tom nezáleží. Honored uh, being here and... Uh, som rád, že tu môžem byť a ja chcel by som predniesť svoj príspevok súvisiaci s tým, o čom sa tu hovorilo. Ja nie som ekonóm, ale pokúsim sa urobiť, čo je v mojich silách a hovoriť k e, danej téme. Myslím si, že si nepočíňame veľmi dobre pri využívaní finančných prostriedkov EÚ. Teraz hovorím o Macedónsku, ale mám na mysli aj ostatné krajiny západného Balkánu. Ale nebudem hovoriť o nich, zamerám sa len na Macedónsko. Myslím si, že doteraz sme e, neodviedli dobrú prácu pri používaní finančných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii Hovorím eh, o iných finančných prostriedkoch EÚ, nie o o prostriedkoch na cezhraničnú spoluprácu, kde sa nám darí pomerne dobre. A keď hovoríme o cezhraničnej spolupráci, myslím si, že aj štatistické údaje dokazujú, že výsledky v tejto oblasti sú pomerne dobré. Ale myslím si, že tu sa stále hovorí, že parlament nehrá žiadnu úlohu. Nie len nejakú úlohu, úlohu, ale žiadnu úlohu. A to nie len pokiaľ ide o finančné prostriedky EÚ, ale aj pokiaľ ide o náš štátny rozpočet. Máme celý rad agentúr, do ktorých volíme ľudí, ale nemáme kontrolu, možnosť dohľadu nad týmito agentúrami. Tieto nám každoročne predkladajú svoje správy a týmto končí. A my nemáme možnosť týmto agentúram nič povedať. Ide o agentúry, ktoré sme my ako parlament zriadili, ale e, e, veľmi veľa toho robiť nemôžeme som veľmi rád, že vy tlačíte na väčšiu kontrolu a naozaj parlament musí vykonávať dohľad a kontrolu nielen nad vynakladaním finančných prostriedkov EÚ, ale aj vnútroštátnych finančných prostriedkov, nad čím nemáme kontrolu. Chcel by som povedať aj to, že pokiaľ ide o zneužívanie peniazy EU, musíme eh, tomu venovať veľkú pozornosť. Musíme byť veľmi opatrní. Mne to totiž prípada tak, možno sa milím, ale mám taký pocit, že postupne sa vytvára sieť ľudí, ktorí sú veľmi sofistikovaní a dvomyselným spôsobom zneužívajú prostriedky EÚ. A žiaľ, e, musím povedať, že e, sú do toho zapojení aj niektorí ľudia z členských štátov. Ľutujem, že tomu tak je, ale zdá sa, že e, zo západného Balkánu možno tie finančné prostriedky je možné získať ľahšie než v samotných členských štátoch. Neviem, či je tomu tak, ale uh, E, myslím si, že by skutočne bolo potrebné pozrieť sa na to, čo sa deje a ako sa vytvára táto sieť. Myslím si, že e, to treba posúdiť. Ja nemám nič konkrétne alebo nejaký konkrétny návrh, ako to zastaviť. Možno, že jednotlivé ambasády členských štátov by sa na to mohli pozrieť prípadne ľudia mimo týchto ambasád, ale e, chcem hovoriť otvorene a myslím si, že je potrebné, aby sme sa na to pozreli. A jeden z vašich návrhov je, že aby národné parlamenty mali skutočnú dohliadaciu a kontrolnú právomoc, pokiaľ ide o vynakladanie finančných prostriedkov EÚ. Ďakujem. Ďakujem budeme na to prihliadať, keď e, budeme posudzovať jednotlivé krajiny. Bolo to veľmi zaujímavé, ďakujem. A teraz pani Hadajona z Kosova, prepačte, ak som to nevyslovila správne.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 sme e, veľmi pozorne sledovali všetko, čo sa tu dnes odohrávalo v súvislosti s e, kontrolou rozpočtu. My v Kosove máme tú výhodu, že máme k dispozícii právne predpisy, ktoré sú takmer úplne harmonizované z aký EU. Všetky naše zákony sú v plnom súlade s legislatívou EÚ a takisto rozpočet vychádzajúci zo zákona o verejných financiách a e, povinnostiach e, je e, takisto v súlade s týmito predpismi. V parlament v Kosove a teda v Kosove sa konajú takéto stretnutia, kde sú zapojení všetci tí, ktorí majú dočinenia s rozpočtom. Parlament má povinnosť raštveť ročne informovať o tom, akým spôsobom boli vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu. Vypracúva sa aj výročná správa, ktorá je potom predmetom rozpravy v Kosovskom parlamente, ktorý ju musí v konečnom v dôsledku schváliť, pokiaľ splňa požiadavky a odmietnúť, ak tomu tak nie je. Pokiaľ ide o zriadenie Národného kontrolného úradu. Toto je nezávislý orgán, ktorý funguje nezávisle. V Kosove bola vždy zaručená nezávislosť tohto orgánu, ktorý má na starosti vykonávať kontrolu nad všetkými rozpočtovými inštitúciami v Kosove. Ide o orgán, ktorý vykonáva audity verejných orgánov, ktoré čerpajú peniaze z verejných prostriedkov. Toto je e, najnovší vývoj. Pozitívna je skutočnosť, že v roku 2009 sme zriadili výbor. Bol to osobitný výbor, ktorý je poverený výlučne monitorovaním verejných financií. Jeho úlohou je hodnotiť všetky e, správy z auditov, vrátanie správ o výsledkoch a potom vypracúva odporúčania, o ktorých rokuje a hlasuje parlament. Tento systém nám umožnil e, zlepšiť monitorovanie verejných financí v Kosove. Tento výbor pre rozpočet a financie Kosova sleduje rozpočtové linky, zatiaľ čo monitorovací výbor hodnotí dodržiavanie plnenia rozpočtu vo fáze jeho implementácie. Kemin în Bicciurie eh, Tomir, Mirpo Ander nu kemin donim Bicciurie pokiaľ ide o <clears throat> kontrolu týchto financií, myslím si, že je na dobrej úrovni, ale nemôžeme tvrdiť, že to isté platí pre e, rozpočet Európskej únie. Efekty nie byłyby mm, tak zadowalające. E, jest, był i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 agentúry eh, Európskej únie, ktoré fungujú v jednotlivých členských štátoch. Mňa by zaujímalo, či bola niekedy vypracovaná správa misie, ktorej úlohou bolo monitorovať zriadenie potrebných inštitúcii v Kosove a e, ktoré by mali zabezpečiť, že právny štát bude im odolný pred politickými zásahmi. E, táto misia sa konala pod zaštitou EULEXu a pokiaľ ide o výsledky činnosti kosovských justičných orgánov, tak ehm, nie je tu ehm, celkovo, nie je tu úplná spokojnosť, pretože EULEX monitoruje činnosť justičných orgánov, ale ja mám otázku, či e, misia EULEX niekedy e, uverejnila nejakú správu o tom, akým spôsobom boli vynaložené peniaze v Kosove. Nás by zaujímalo skôr, či tie peniaze išli tým príjemcom, ktorým boli pôvodne určené a to, či boli vynaložené rozumným spôsobom a či priniesli želané výsledky, na ktoré boli určené. Ja to hovorím o systéme, ale toto by mohlo byť, ehm, toto by mohlo platiť aj pre iné prípady. Ďakujem za tieto informácie. Ďakujem za jednotlivé otázky. V rámci EULEXu sme už boli minimálne dvakrát v Kosove, alebo trikrát. Ja som tam bola minimálne raz. S EULEXom sme sa intenzívne zaoberali. No a to, čo hovoríte, ma neteší, čo sa týka účinnosti Eulexu. Vieme, eh, aké sú výčitky. Radili sme sa aj z SVČ. Mali sme aj samostatného spravodajcu. Eh, tie správy Eulexu idú priamo, pardon, nie na SVČ, ale pre, na výbor pre zahraničné záležitosti. Takže určite sa tým budeme ešte zaoberať a po lete budeme chcieť vedieť o tom viac. Je to aj nákladná misia pre nás, pretože musí ísť e, veľa ľudí, ale e, je škoda, že je to tak vnímané, ako to je u vás, teda problematické. Čiže pozorne sme si vás vypočuli, pokúsime sa to zohľadniť pri našej ďalšej práci. Ak máte takéto štatistiky, účinnosť súdov a tak ďalej, prosím, poskytnite nám ich. Ak by sa dalo po anglicky. Pretože ide o mimo EU eh, e jazyky, čiže veľmi nás to zaujíma. Budeme sa tým určite zaoberať. Už dva roky sme sa síce s Eulexom nezaoberali, ale myslím si, že sa budeme musieť k tomu vrátiť. Takže všetkým sa vám chcem srdečne poďakovať. Teraz prejdeme na druhú časť. Eh, ak sa už nik nehlási, zdá sa, že nie. Takže obidvom e, spravodajcom by som dala slovo kolega Klinc a potom kolega Celer. Kolega Klinc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Alebo chcete vy začať? Ďakujem pekne, pani predsednička. Vieme, že regionálna spolupráca je predpokladom pre dobré susedské vzťahy, politická situácia v daných regiónoch eh, by mala byť stabilná, aj takou ostať a potom dať aj eh, mať eh, možnosť využiť hospodárske príležitosti. Na to však treba dôveru. A to je niečo, čo sa nedá dosiahnuť legislatívnymi opatreniami, ale to sa buduje istý čas. Aj vďaka tomu, že spolupráca je plodná pre obe strany. Pre obe strany, nielen pre jednu. To platí aj pre Západný Balkán. Ja sa tu chcem poďakovať jednotlivým zástupcom aj za to, čo tu povedali. Ja poznám osobne iba Albánsko žiaľ žiadnu ďalšiu krajinu, takže preto je pre mňa zaujímavé a potrebné moci tu osobne vypočuť aj zástupcov iných krajín, aby sme mohli lepšie pochopiť dianie v týchto krajinách. Pre EÚ sú tieto krajiny mimoriadne dôležité, pretože ste súčasťou Európy a keď sa pozrieme napríklad e, Štrásburgu, pozrieme na to, čo tam ešte nie je dobudované. Čiže dobre, neplatí to iba pre Západný Balkán, aj keď dodnes nie sú členskými krajinami EÚ. Je to samozrejme stredno dlhodobý cieľ integračnej politiky a podarí sa to iba, keď tieto krajiny sa budú postupne približovať k EÚ a mm, teda prisvoja si hodnoty, na ktorých je alebo stojí EÚ, nie len sloboda a prosperita, ale aj právne normy. Takže v týchto krajinách sa to musí systematicky zohľadňovať. Tých šesť e, hlavných iniciatív Európskej komisie to obsahuje aj e, právne aspekty, posilnenie právneho štátu. To by malo byť absolútna priorita. Vyžadali sme si štúdiu o zviditeľnení cezhraničných programov spolupráce v rámci eh, predstupového nástroja pre mm, pánovi Pero a pani Ackermana sa chcem poďakovať aj pánovi Čaplinskému zo sekretariátu a pánovi Celerovi, kolegovi za vynikajúcu spoluprácu v tejto oblasti. Z tejto štúdie jasne vyplyne, aká je súčasná situácia. Nie je ľahké vždy eh, vedieť sa poučiť eh, zo skúseností pri dosahovaní cieľov, ale predsa len eh, to svedčí o tom, aký je aktuálny stav a ako sa využívajú prostriedky v rámci tej predstupovej pomoci. Die Europäische Union, dass die von einem Mittelfristplan zum anderen immer gestiegen sind. Tá miera čerpania sa zvyšuje. Viem, že o budúcom viacročnom finančnom rámci sa ešte nerozhodlo, ale predsa len sa hovorí 14,5 miliarde. To je potešujúce. A ja som preto optimista, že sa to podarí tieto krajiny čo e, najviac priblížiť k EÚ. A je to dôležité aj preto, že medzi časom e, od tento región majú záujem aj iní aktéry, napríklad e, Rusko, Turecko, krajiny Perského zálivu a niektorí dokonca hovoria aj o Číne. Všetci odhalili potenciál tohto regiónu, čiže my ako EÚ by sme mali tieto krajiny prijať čo najskôr medzi nás. Spoluspravodajca je kolega Celer. Dostávate slovo. Äh, äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte nadviažem na äh, kolegu Klinca. Keď e, krajinám, keď patríte ku krajinám západného Balkínu, Balkánu, tak e, občania sú mm, naozaj presvedčení, že patria do EÚ. Niektorí sú dokonca už dosť netrpezliví, pretože to prístupové konanie dosť dlho trvá v niektorých prípadoch, ale okolnosti sú také, aké sú. A predsednička už v úvode povedala, že na pristúpenie musia byť splnené tzv. kodanské kritéria. Ehm, e, Možno, že to pripomeniem, vznikli alebo boli potvrdené radou v 95. Poprvé tam patrí, to je hlavné kritérium, eh, inštitucionálna štabilita ako záruka demokracie a právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a slobod. Druhé kritérium, budovanie fungujúceho trhového hospodárstva, ktoré obstojí v konkurencii v rámci vnútorného trhu. Po tretie, Mm. schopnosť splniť si povinnosti vyplývajúce z členstva EÚ, čiže súbor pravidiel, s noriem stratégií, ale aj stotožnenie sa s politickými cieľmi aj cieľmi v oblasti menovej a hospodárskej. A tie normy, ich počet má tendenciu skôr e, vzrastať a nie klesať to zažijú asi všetky členské krajiny pri transpozícii. Ale najdôležitejšie je prvé kritérium, tá inštitucionálna stabilita. Aj ochrana menšín tam patrí. Nakoľko teda je zrelý prístupový proces, to dokazujú aj výročné správy komisie. A dôležitým bodom je vždy vyhodnotenie prípadného zneužívania štátnych prostriedkov. Volá sa to aj korupcia, boj proti korupcii, nakoľko je ten boj účinný či už ide o prostriedky národných daňovníkov alebo európskych v rámci predprístupovej pomoci alebo politiky susedstva. Či sa využívajú na dosiahovanie cieľov a na, nie na osobné obohatenie. Tu treba však povedať, že došlo určite k pokroku v jednotlivých krajinách Západného Balkánu, ale aj tak je to naďalej výzva, teda konkrétne boj proti korupcii. Už som mm, spomenul, že je tu aj e, osobitné zameranie na cezhraničnú spoluprácu. Mnohí občania, hlavne mladí, sú netrpezliví, tomu môžem rozumieť, ale predsa len je dôležité byť schopný rešpektovať normy a kritéria splňať. Čiže pristúpenie k EÚ, na to je potrebné zlepšiť spoluprácu. Ja som to už spomenul, na to slúžia rôzne finančné prostriedky EÚ, napríklad v rámci teritoriálnej územnej spolupráce aj sa tieto možnosti rozšírili. Je tu na to nové nariadenie a ja by som teda bol za to, aby sme tieto možnosti plne využili a aby sme sa nezameriavali iba na ten politický aspekt prístupového e, procesu ale netreba sa príliš tešiť. Spomína sa až rok 2025 ako dátum pristúpenia niektorých krajín Bal- západného Balkánu, ale to závisí od konkrétneho pokroku v rámci prístupového konania. Či už to bude 2025 alebo mm. skôr, alebo neskôr, to sa ukáže časom, ale dovtedy treba mm, využiť všetky možnosti na posilnenie spolupráce. Kolega Klinc to už spomenul, sú rôzne aktéry. Na západnom Balkáne sa viacerí snažia mm, posilniť svoj vplyv v rámci globalizovanej politiky. Ale aj národné parlamenty sa musia rozhodnúť, e, akým smerom sa chcú uberať. Tá cesta do EÚ je zdlhavá určite a potom je možnosť sa uberať e, cestou trošku rýchlejších finančných výhod. Mm. Ďakujem. Teraz prezentácia štúdie. Thank you. Ďakujem. Hovorí pán Ackerman. Takže mala by byť dispozícii prezentácia. Je to skôr briefing, eh, ktorý sa týka jednotlivých činností. Takže ciele tohto briefingu sú e, posúdenie efektívneho využívania fondov EÚ na Západnom Balkáne so zameraním na cezhraničnú spoluprácu. Toto nie je hodnotenie, treba zdôrazniť, e, ani to nie je kritika nejakého výkonu. A ten výkum ešte stále prebieha, ešte stále kontrolujeme novú dokumentáciu, ktorú dostávame od e, DigiNet a ďalších zdrojov. Ako som už povedal na začiatku, toto je briefing a nie štúdia. A preto má obmedzený rozsah aj rozpočet. A preto sa výskum zameriava na rozhovory s malým počtom strategických zainteresovaných strán a aktérov DG NIED, delegácie na západnom Balkáne a niektoré riadiace orgány členských štátov, kde je spolupráca mm, na e, úrovni e, programov cezaničnej spolupráce a Interregu. Kontrolujeme teda verejne dostupné informácie ako E, hodnotiace správy, usmernenia o hodnotení a o viditeľnosti a podobne. Takže stručne prehľad o financovaní, pokiaľ ide o celkové čísla v prvom kole IPA 2007 až 2013, celkové fondy 11,5 miliardy eur vrátane Turecka, druhé kolo IPO IPA 2 je to 11,7 miliardy eur. Národné programy e, tvoria väčšinu e, týchto rozpočtových prostriedkov 70 Západný Balkán predstavuje národné programy asi 4 miliardy eur e, financovania z Európskej únie, regionálne programy vrátanie Turecka 3 miliardy eur a špecificky cezhraničná spolupráca medzi krajinami IPA na Západnom Balkáne, to je asi 83 miliónov eur. IPA 1, len e, pre porovnanie, to vyzerá ako keby rozpočtové prostriedky pre cezhraničnú spoluprácu išli dole, lebo to je 97 miliónov, miliónov eur, ale asi 33 miliónov e, práve išlo na programy cezhraničnej spolupráce s Chorvatskom. Keď tých 33 miliónov odrátame, tak máme 83,3 IPA 2 v porovnaní so 64 miliónmi e, IPA, pre IPA 1 cezhraničná spolupráca medzi krajinami na Západnom Balkáne. Hlavná, e, hlavné témy cezhraničnej spolupráce, ktoré sú pokryté, je e, cestovný ruch, kultúrne dedictvo, národné dedictvo, ochrana životného prostredia, mm, zamestnanosť a sociálne začlenenie. Je dôležité eh, uznať, že eh, nastali veľké zmeny od IPA 1 k IPA 2. Najmä je teraz väčšie zameranie na výsledky. Európska komisia vydala rôzne usmernenia, špecifické usmernenia pre monitorovanie a hodnotenie cezhraničnej spolupráce. Okrem toho je úzko prepojená IPA a národné politiky pri programovaní a tematické zameranie bolo zúžené s cieľom podporiť výsledky a zlepšiť pochopenie toho, ako táto podpora vedie k zmenám. Pokiaľ ide o viditeľnosť, väčší dôraz sa kladie na zvyšovanie povedomia. To znamená rôzne dokumenty, usmernenia a diskusie so zainteresovanými stranami, s ktorými sme už sa rozprávali na Dižinied v rámci delegácií na Západný Balkán a podobne. Kľúčové zmeny, o ktorých sme boli informovaní, majú veľký význam pre cezhraničnú spoluprácu a súvisia so zjednodušeným riadením, konkrétne jeden riadiaci orgán existuje pre program cezhraničnej spolupráce, takže e, možno e, predkladať jednotné žiadosti a jednotné e, správy o pokroku. V minulosti sa to duplikovalo medzi jednotlivými orgánmi v jednotlivých partnerských krajinách. Takže je to krátka prezentácia, takže nie je možné uviesť konkrétne všetky výsledky, ale toto považujú zainteresované strany za to najhlavnejšie. Je dôležité chvíľu venovať pozornosť tomu, čo máme na mysli, keď hovoríme o efektívnosti. To znamená rozsah, do akého programy prinášajú výsledky. Výsledky definované v tomto nariadení 236 2014 to sú e, výstupy, výsledky a dopady. Výsledky a výstupy to sú e, dlhodobé zmeny vo výkonoch, postojoch, správaní sa cieľových skupín, inštitúcií a e, systémov, ktoré sú cieľom finančnej podpory EÚ. Potom outputs, výstupy sú potrebné na dosiahnutie výsledkov. Bez e, výsledkov tie výstupy vám veľa nepovedia o tom, čo sa zmenilo na základe rôznych zásahov. A e, pokiaľ ide o dopady, tam ten výstup je obmedzený, ťažko sa to postihuje. Takže my sa zameriavame na e, výsledky, to znamená tie dlhodobé zmeny v výkonoch, správaní sa, postup, postojoch a vnímaní. Tu sa hovorí o rôznych veciach v tých dokumentoch, o výsledkoch, e, dopadoch, e, výstupoch a podobne. A je dôležité systematicky definovať, čo to všetko znamená. Výsledky v každom prípade sú práve ale to, čo skutočne zaváži. Teraz pridaná hodnota E, cezhraničnej spolupráce financovanej Európskou úniou. Treba posudzovať efektívnosť e, financovania IPA vo všeobecnosti. A v kontexte tohto briefingu sme sa mali zamerať na cezhraničnú spoluprácu, takže efektívnosť, tam sa zaobráme pridanou hodnotou a výsledky, k tomu sa dostanem o chvíľu. Cezhraničná spolupráca financovaná EÚ poskytuje celý rad pomerne konkrétnych e, mm, výsledkov v oblasti pridanej hodnoty, najmä financovanie pre okrajové oblasti, ktoré majú malý prístup k fondom, vyplňa to medzery v zanepávaných sektoroch a oblastiach a neduplikuje sa to s inými typmi financovania. Väčšina národných programov sa zameriava na rozvoj kapacít národných inštitucionálnych systémov a podobne. Zameriava sa to na meké ciele, to znamená dobré susedské vzťahy, to je samozrejme veľmi ťažké merať a je to prístupné e, partnerom s obmedzenou kapacitou ako miestne orgány e, v, vzdialených oblastiach mimovládne organizácie e, v týchto oblastiach a IPA 1, ako nám bolo povedané, skutočne pomohlo rozvinúť kapacity týchto skupín na riadenie e, fondov z Európskej únie. Je to takisto aj flexibilné, tie projekty sú naladené na potreby e, príjimateľov v jednotlivých komunitách, to posilňuje ten vzťah a, a, a je tu aj isté prepojenie na národné politiky aj nad e, rámcom toho e, programovania. Ale celkovo tá spätná väzba e, je taká, že pridaná hodnota je silná a doplňa to financovanie Európskej únie veľmi dobrým spôsobom. No a výsledky cezhraničnej spolupráce. Čo sa skutočne zmenilo v dôsledku tohto financovania v tom, ako skupiny navzájom interagujú, aké výkony sa podávajú? E, veľmi dôležitým bodom bolo zmierenie a budovanie e, dôvery v rámci cezhraničnej spolupráce. Toto pomáha jednoducho prekonávať historické E, predeli. Podporuje to medzinárodnú spoluprácu medzi verejnými, orgánmi verejnej správy na národnej a miestnej úrovni. Prvé kolo IPA 2007 až 2013 vlastne zviedlo dohromady e, zainteresované strany, ktoré by e, za normálnych bežných okolností spolu nespolupracovali. Takže ide o riešenie toho, čo je dôležité pre jednotlivé regióny a problémy, ktoré sú pre nich dôležité ako re, e, e, životné prostredie, sociálne otázky, e, ochrana kultúrneho dedičstva a podobne. No, cezhraničná spolupráca a jej hodnotenie, ktorá pokrývala IPA 1, jasne ukazuje že e, je tu málo podstatných informácií, e, vecných informácií o výsledoch, o výsledkoch a sú tu len také e, náhodilé príklady toho, čo sa zlepšilo, čo sa zmenilo, to, čo sa zaznamenalo, analyzovalo. Takže to sú také dobré príklady na základe ktorých sa potom extrapoluje a vyvodzuje e, určitý súbor záverov, ale to ešte neznamená nevyhnutne, že to dáva jasný ucelený obraz. Nechcem preháňať, ale e, ten ucelený obraz jednoducho skutočne v tomto prípade neexistuje. Pokiaľ ide o IPA 2, to, e, tá fáza je ešte menej e, pokročila, takže ťažko hovoriť o výsledkoch, ale v každom prípade je väčší dôraz na monitorovanie a hodnotenie výsledkov, ale až e, po hodnotení a predložení správ o IPA 2 o cezhraničnej spolupráci budeme vedieť lepšie. A dúfam, že to hodnotenie bude teda lepšie a účinnejšie ako v prípade IPA 1, aby sme v podstate nemali taký nedostatok informácií o tom, čo sa skutočne zmenilo, ako v prípade IPA 1. No a teraz otázka viditeľnosti. My sme sa zamerali na rôzne dokumenty, e, vrátanie e, záverov Rady z roku 2015, kde sa zdôrazňuje potreba zlepšiť komunikáciu a uvedomen, o mieru uvedomenia a chápania, e, uvedomenia si a chápania e, fondov EÚ v kandidátskych krajinách EÚ a je tu aj 10-stránkový informačný a komunikačný program pre IPA na roky 2015 až 2016 a v podstate to bude, bude pokrývať obdobie až do roku 2020. A to zvyšuje e, uvedomelosť a pochopenie e, a samozrejme veľmi úzko sa to týka komunikácie e, aktivít na zvýšenie viditeľnosti. napríklad takisto tam patrí aj prieskumy verejnej mienky, hoci toľko. Komisia má dôvernú stratégiu komunikácie, k tomu sa nemôžeme vyjadrovať, lebo je e, teda dôverná a DigiNet takisto hovorilo o tom, že e SVČ má svoju pracovnú skupinu pre komunikáciu. Myslím, že sú tam traja členovia týmu alebo štyria. A myslím, že Koordinácia je dobrá práve s DigiNet v tomto smere. Potom ďalší dokument e, e, požiadavky na viditeľnosť e, v prípade partnerov pre implementáciu. Ale tam sa teda hovorí nie toľko o zvyšovaní povedomia a chápaní. Tie usmernenia hovoria skôr o účinnosti, viditeľnosti komunikačných aktivít, ako o zdroji a dôkazov, ktoré teda ilustrujú aktivity v oblasti zvyšovania viditeľnosti, ale tam sa hovorí len o tom, čo sa urobilo. Takže teraz, keď pôjdeme ďalej ešte a konkrétnejšie, čo, e, aká je situácia v oblasti visibility a aká je vizibilita práve financovania e, cezhraničnej spolupráce zo strany EÚ. Veľa aktivít v oblasti zvyšovania vizibility sú teda predmetom rôznych e, usmernení a podobne. E, má sa za to, že sa situácia v porovnaní s IPA 1 veľmi zlepšila. Máme nepochybne veľmi inovatívne prístupy v tomto prípade. Okrúhle stoly so poberateľmi eh, týchto zdrojov, zástupcami hraničných oblastí, kde sa diskutuje o skúsenostiach. A sú tam tí, ktorí robia tie zásadné rozhodnutia a toto je podľa mňa veľmi zaujímavé. A je to takisto spôsob, ako sa možno učiť a zároveň sa zvyšuje viditeľnosť. Potom je celý rad ďalších príkladov podobného eh, rázu a mm, povedali nám, že komisia považuje vizibilitu za dobrú, čiastočne na základe e, proxy ukazovateľov, napríklad z terénu a napríklad pokiaľ ide o teda údaje o, o, o žiadostiach o, o granty a poskytnutých grantoch, Um, takže to je síce pravda, ale ešte to stále nevypovedá o tom, aká je, aké je vnímanie financovania Európskej únie uh, na strane verejnosti. Uh, zdá sa, že systematický výskum verejnej mienky a vnímania cezhraničnej spolupráce a príslušného financovania uh, to ešte nie je moc rozvinuté a my sme sa práve, my sme práve žiadali zainteresované strany, aby nám poskytli viacej príkladov, konkrétnych príkladov a to v prípade niekoľkých krajín, ale len v prípade jednej krajiny, s ktorou delegáciou sme hovorili, s ktorej delegáciou sme hovorili, eh, bol vlastne človek, ktorý bol schopný konkrétne eh, nám dať na to odpoveď, pokiaľ ide o eh, financovanie cezhraničnej spolupráce. Ale to asi preto, lebo tí ľudia, s ktorými sa o tom rozprávali, vo väčšine prípadov si toho neboli vedomi. Ono je totiž pomerne ťažké zistiť, e, do akej miery je efektívna e, táto aktivita na zvyšovanie viditeľnosti a komunikovanie viditeľnosti. Je ťažké zistiť e, napríklad to, či ľudia náhodou nevnímajú tieto veci chybne. A Zrejme si krajte otázku, o akých aktivitách na zvýšenie visibility hovoríme, pokiaľ tie účinky sa koncentrujú predovšetkým na tie cezhraničné oblasti ako také. Je dôležité, aby sme e, o tomto informovali širšiu populáciu, aby videli, že čo sa deje, pretože z diskusí, ktoré sme mali, nie je celkom jasné, čo sa vlastne deje. E, ako som už povedal, hodnotenie cezhraničnej spolupráce EPA 1 poukazuje na nedostatočné hodnotenie výsledkov. V zásade ide o zmeškanú príležitosť zvyšiť e, všeobecné povedomie, pretože e, ak máme konkrétne poukázať na to, čo je financované, tak to samo o sebe e, zvyšuje záujem ľudí a nemalo by to byť obmedzené iba na ľudí, ktorí sú súčasťou systému. Čiže bolo by potrebné robiť nejaký systematický výskum a možno by sme mali postupovať dôraznejšie a mali by sme jednoducho eh, predkladať eh, dôkazy eh, založené na príkladoch. Eh, čiže záverom by som chcel povedať, že skutočne je potrebné zlepšiť hodnotenie výsledkov eh, tie výsledky a vplyvy sú samozrejme ťažko posuditeľné. Boria sa s tým všetky inštitúcie. Samozrejme, existuje rád dôkazov, že komisia ide správnym smerom tým, že hovorí viac o výsledkoch. Eh, komisia vydala výzvu na hodnotenie e, kapacity hodnotenia v tomto regióne, aby sa e, podporovala e, kultúra učenia sa v rámci DG NIR. Čiže je potrebné systematickejšie, dôslednejšie hodnotenie toho, čo sa robí a akým spôsobom ľudia vstupujú do vzájomných interakcií, ako vnímajú navzájom e, činnosť jednotlivých inštitúcií. Toto platí pre cezhraničné financovanie v rámci IPA a je potrebné, aby tie dôkazy boli solidnejšie. Možno, že nevždy e, populácia e, vníma tieto e, financie zo strany EÚ dostatočne. A veľmi dôležité je sociálne učenie sa. E, myslím si, že v minulosti malo hodnotenie tendenciu zameriavať sa skôr na zodpovednosť, na zúčtovateľnosť ale bez toho, že by sa zabezpečilo, že naozaj dochádza k učeniu sa. A pokiaľ ide o zodpovednosť bez učenia sa, tak táto zodpovednosť je obmedzená, lebo vieme, že koľko ľudí sa zúčastnilo rôznych školení, koľko aktivít sa vykonalo, ale nevieme povedať, nevieme určiť, k čomu to viedlo, k akým zmenám. Takže rozhodne je potrebná systematickejšia analýza povedomia verejnosti, chápania verejnosti Ehm, vieme, že pokiaľ boli postupy značne zjednodušené, eh, tak to malo eh, význam, ale treba ešte eh, ďalej zjednodušovať tieto postupy, samozrejme v súlade s príslušnými predpismi. E, myslím si, že máme dostatočné dôkazy o tom, že komisia sa tu uberá správnym smerom, ale ako som povedala, IPA 2 sa začína implementovať a o jej výsledkoch e, v tomto čase ešte nemáme nejaké dôkazy. Takže eh, a keď budú získané, tak tie závery sa môžu mierne zmeniť. André Lis za generálne riaditeľstvo NIR D. Thank you very much, eh, very much Mrs. Chair. And... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem e, e, za pozvanie. Chcel by som e, ospredniť pani Ženeviev, ktorá tu chcela byť s vami. Ona má na starosti západný Balkán, ale poprosila ma, aby som ju tu dnes zastúpil. Pokúsim sa hovoriť stručne. Ďakujem vám za e, všetko, čo tu bolo doteraz povedané. To značne zjednodušuje moju úlohu. E, e, chcel by som zdôrazniť rozdiely medzi pro, programami pre jednotlivé krajiny a pre programami pre viacero krajín. Nebudem e, sa veľmi zameriavať na programy pre jednotlivé krajiny, pretože tu zastúpené krajiny a delegácie poznajú túto situáciu, pokiaľ ide o programy pre e, jednotlivé krajiny, ale tie programy pre viaceré krajiny sú menej známe. 70 e, pomoci e, predstavujú práve tieto jednotlivé krajiny, programy pre jednotlivé krajiny, ktoré sú financované na základe základe strategických dokumentov, ktoré ukazujú, akú orientáciu by mali tieto programy pre jednotlivé krajiny mať. Tieto krajiny si návrhy programov vypracúvajú sami a tieto návrhy musia byť v súlade s odvetvovými e, prioritami definovanými v strategických dokumentoch a musia samozrejme zodpovedať národnej strategii a zároveň zodpovedať požiadavkám právneho štátu, ľudských práv, demokratických inštitúcií a konkurencieschopnosti. Programy pre niekoľko, pre viacero krajín sú z hľadiska IPA veľmi dôležité. E, pred e, touto, pred E, niektorými vlnami rozšírenia v podstate neexistovali takéto typy programov, ale vzhľadom na potrebu regionálnej kooperácie, regionálnej spolupráce sa ich význam zvyšuje. Programy sú navrhnuté tak, aby doplňali programy pre jednotlivé krajiny a vzťahujú sa iba na tie oblasti, kde je jednoznačná potreba spolupráce a interakcii s národnými programami e, s cieľom harmonizovať prístup PIP, respektíve financovať regionálnu infraštruktúru. To znamená, že medzi jednotlivými programami a, viac, krajina, a programami pre viacero krajín je e, veľmi výrazné prepojenie. Národní koordinátori IPA sú zapojení tak do národných programov, ako aj pre, do programov pre viacero krajín. Máme štyri hlavné osy programov pre viacero krajín. Poprvé, je to horizontálna podpora pre odvetvové politiky a reformy. Toto je záležitosť úspor z rozsahu, kde podporujeme, kde poskytujeme rady jednotlivým krajinám, tvorcom politik, vychádzame zo štatistík e, a z prijatých e, politik. Pomáhame aj pri tvorbe vnútroštátnej politiky pre jednotlivé odvetvia, poskytujeme aj isté služby e, a v súčinnosti s medzinárodnými organizáciami, ako je OECD a podobne. E, prostriedky používame na financovanie takých programov, ako je napríklad Erasmus, Ehm, po ktorom existuje v krajinách veľký dopyt. Takisto podporujeme občianskú spoločnosť a média. Toto sa robí centrálne prostredníctvom delegácií EÚ v súčinnosti s národnými orgánmi. Je potrebné zabezpečiť, aby sa ehm, venovala potrebná pozornosť občianskej spoločnosti a médiám. Ďalšou osob je podpora regionálnych štruktúr a sieti. Týchto je veľa a v zásade tu ide o to, aby sa eh, eh, podporovala eh, spolupráca na politickej a regionálnej úrovni. V zásade sa to deje z programu IPA. Takisto podporujeme školy pre verejnú správu, pomáhame zdieľať poznatky týkajúce sa reformy verejnej správy Právny štát to je ďalšia vec, ktorá je dôležitá. Takisto sa podporuje budovanie siete prokuratúr a boja proti organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi v danom regióne. Doprava, životné prostredie, uľahčovanie obchodu, to sú ďalšie oblasti. Podporujeme aj vzdelávacie platformy a existuje celý rád takýchto aktivít. Môžem ich prípadne spresniť, ak sa na ne spýtate. E, krajiny E, sú vystavené obrovskému problému e, vzájomného prepojenia e, konektivity. V západnom Balkáne je tento problém ešte väčší než inde v Európe a je tu výrazná potreba investícií do projektov s regionálnym rozmerom v súvislosti s konektivitou. E, zmenou klímy alebo konkurencieschopnosťou. Hlavným nástrojom na poskytovanie pomoci je e, rámec pre západný e, Balkán. Tu sa poskytujú prostriedky jednak z rozpočtu EÚ, ale je vytvorená aj veľká platforma pre príspevky od darcov. E, robí sa to v spolupráci s mm, rozvojovou bankou, ako aj s e, národnými bankami pre rozvoj. E, takýmto spôsobom sa posilňuje účinnosť využívania dostupných finančných prostriedkov vďaka pakovému efektu. E, čiže robíme investičné projekty, takisto existujú rôzne špeciálne e, vyčlenené alebo účelové finančné prostriedky napríklad na rozvoj podnik kovej sféry, inovácií alebo na podporu veľmi malých mikropodnikov. To je veľmi úspešný spôsob využívania európskych eh, peňazí na západnom eh, Balkáne a v susedstve. Okrem toho eh, máme programy cezhraničnej spolupráce, ktoré podporujú dobré susedské vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a krajinami Západného Balkánu, ako aj medzi krajinami tohto regiónu navzájom. E, cieľom je zabezpečiť dobré susedské vzťahy. Využívame na to všetky tie rôzne programy, o ktorých som hovoril, ako je aj práca v občianskej spoločnosti a podobne. Uvediem niekoľko príkladov toho, čo je pre nás skutočne dôležité. Je ich ešte oveľa viac. Podporujeme občianskú spoločnosť a jednotlivé iniciatívy ako REKOM alebo mechanizmus pre medzinárodné trestné tribunály, zmier, zmierovanie, aj e, v kontexte presídlených osôb, poskytujeme im ubytovanie. Potom hospodárska správa, tu podporujeme programy ekonomických reforiem, podpora teda reforiem na miestnej úrovni a aj agenda pre prepojenosť. Tu vytvárame programy, ako napríklad dopravná sieť, a z toho sú už aj e, riadne zmluvy. Podporujeme aj investície. 700 miliónov sme investovali do e, cestnej dopravy, elektrických sietí a tak ďalej. Čiže cezhraničná spolupráca, a tým by som to aj uzavrel, e, je niečo, čo treba vnímať ako pilotné projekty 83 miliónov eur sme investovali v tomto programovacom období. Tie programy teda nie sú veľké, máme ich 9, je tam 9 pokrytých hraníc, zhruba 2 e, milióny eur ročne na každú hranicu. Ťažko sa to meria pri takto e, slabých e, finančných prostriedkoch, ale ide o to pozrieť sa na prvé výsledky. Spomenulo sa to hodnotenie, spomeniem niekoľko dobrá odozva na programy CBC, aj občianská spoločnosť, aj samozprávy sa zapojili do využívania týchto prostriedkov. Viaceré miestne orgány vytvorili eh, kancelárie, ktoré spravujú takéto prostriedky. Je to aj v záujme zviditeľnenia. Tieto prostriedky sú ako jediné k dispozícii v pohraničných oblastiach a sú určené Eh, organizáciám na miestnej úrovni. Čiže jasná pridaná hodnota. Bez toho by sa cezhraničná spolupráca jednoducho nebola možná bez takýchto európskych prostriedkov. A teda vidíme, že sa posilnila cezhraničná spolupráca, nie len medzi eh, ľuďmi a na úrovni občianskej spoločnosti, ale aj medzi občianskou spoločnosťou a samozprávami začali pracovať v rámci spoločného programu. Niekoľko príkladov, pretože mm, sa to týka viacerých oblastí, ktoré sú dôležité. E, vidiecký rozvoj, životné prostredie, kultúrne činnosti, iniciatíva pre kultúrne siete napríklad pri IPA 1 39 projektov, 7 miliónov eur bola ich hodnota. Vďaka tomu sme mohli vytvoriť rôzne kultúrne siete a iniciatívy. Išlo aj o dedičstvo a bude aj zverejnený dokument e, v júni. Budú tam niektoré príklady. Potom spolupráca v oblasti cestovného ruchu. Narika, možno, že ste o tom počuli. Aj toto bolo podporené z programu CBC a taktiež pešia trasa cez Chorvátsko, Bosnu, Hercegovinu, Kosovo. Čiže ide o to oboznámiť sa s prekrásnou prírodou v tomto regióne. Tiež to pritiahlo viac finančných prostriedkov. A ešte na záver, čo je asi najúčinnejšie a čo prináša uh, najviac pridanej hodnoty na národnej alebo nadnárodnej úrovni. To záleží od cieľov, ktoré sú doplnkové. Ide o to posilniť aj regionálnu spoluprácu, ale aj v rámci jednotlivých krajín. Je tu aj, eh, je tu aj otázka reaktívnosti Programy pre jednotlivé krajiny majú iné požiadavky, čiže zložitejšie štruktúry na miestnej úrovni aj v kontexte uplatňovania a monitorovania programov a potreba konsenzu pri tých nadnárodných, ale tak či tak dôležitá je doplnkovosť a účasť všetkých aktérov a o to sa snažíme. Nielen prostredníctvom uplatňovania, ale e, viesť dialog aj e, s politickými zástupcami, či už na národnej alebo na regionálnej úrovni. Ďakujem pekne. Mm, my dnes chceme vedieť, prečo tá spolupráca je tak e, slabá medzi členskými, medzi krajinami Západného Balkánu, prečo tam nie je nejaký spoločný hospodársky priestor. Pritom by to bolo prospech e, jednotlivých krajín, mohlo by to zvýšiť hospodársky rast. Prostriedky na to vyčlenené možno sú obmedzené, ale predsa len čo by mohla priniesť tá cezhraničná spolupráca, odhliadnúť od toho, že dôležité je, aby sa ľudia najskôr e, spoznali, aj keď e, ešte nedávno to všetko bola Juhoslávia, ale naozaj, e, kto by mal za to byť zodpovedný, prečo by komisia sa nemala snažiť vytvoriť nejaký spoločný priestor aj pre bezvizový styk pred tým, ako sa ten región ešte viac priblíži k EÚ. Možno, že by ste sa mohli k tomuto bodu vyjadriť. Thank you very much for the question. On the... Ďakujem. Takže pokiaľ ide o CBC, e, predtým nebola v tých krajinách e, žiadna štruktúra, kým sme začali tento proces. Podobne v členských štátoch EÚ. Treba mať riadiace orgány, spoločné výbory, technické výbory, treba vyškoliť ľudí a tým sa vlastne parafrazuje IPA 1. A to sme premetli do IPA 2, je viac peňazí, o tom hovoril kolega, e, kolegyňa, 3 milióny e, eur v e, IPA medzi krajinami IPA a susednými krajinami EÚ. A pokiaľ ide obchod v regióne, tá práca prebieha. E, hovorili sme o regionálnom ekonomickom priestore. To je e, dôležitý bod nášho programu a my sme aj prezentovali prácu regionálneho kooperačného centra ktoré eh, sa vlastne ujalo hlavnej role v tejto oblasti, napríklad digitálna agenda, eh, opatrenia na zjednodušenie tranzitu, eh, hraničných kontrol a podobne. To, o to sa snažíme a je to kľúčový prvok, ktorý monitorujeme z hľadiska jednotlivých reformných programov, to znamená, ako sa to prejavuje na miestnej úrovni. Vidíme jednoduchú skutočnosť a to, že tento proces, odtedy čo začal, prispel k zvýšeniu obchodu medzi jednotlivými krajinami regiónu a to e, pomerne e, vysoký nárast e, obchodu. Včera premiér Srbska hovoril o obchode s Bosnou a Hercegovinou, ktorý je dôležitejší než s Čínou, Ruskom a Tretím svetom dovedná. O to teda v prvom rade ide a o to sa snažíme. Ďakujem. Pán Baladoras z greckého pa- parlamentu. Oh, right. Ďakujem, pani e, predsednička. Chcem upresniť e, ako predseda stáleho výboru pre hospodárske záležitosti greckého parlamentu, že pri dnešnej dôležitej otázke máme jasný postoj. Je známy. Sme za spoluprácu cezhraničnú v celom Balkáne, aj pri finančnom plánovaní a spravovaní finančných prostriedkov. Mohli sme o tejto otázke hovoriť e, v rámci regionálnych konferencií, na ktorých sme sa ako grécky parlament zúčastnili, ako napríklad iniciatíva pre Jadranské a Jonské more Tiež to platilo pre oblasť Čierneho mora. Účinnosť tejto práce vytvára dobré podmienky pre regionálnu integráciu, ale sú tam aj nemalé výzvy, ktoré súvisia s istým omeškaním. Za tým sú trošku väčšie ťažkosti s tými sa pravidelne stretávajú krajiny Balkánu. My na Balkáne potrebujeme veľké projekty. A myslím, že niektorí, niektoré už e, aj existujú, napríklad modernizácia cestnej siete a prepojenia s gréckými cestami. Aj ďalšie otázky sú dôležité, ale mali by sme sa myslím, oboznámiť so všetkými aspektami, ktoré nám asi poskytne komisia, ako napríklad vstupné eh, miesta v prípade Macedónska, ale aj iných krajín. To môže odstrániť isté problémy a vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieka. Čiže treba to tu vidieť v osobitnom svetle, aj čo sa týka súdržnosti a rozvoja. A práve preto sa Grécko zapája do týchto projektov. Čiže vývoj západného Balkánu to bolo ťažiskom aj konferencie v Solúni na jar. Aj kontakty medzi Rumunskom, Bulharskom a Gréckom na najvyššej úrovni. Jedno zo stretnutí sa konalo aj včera. Prvýkrát Grécko bolo pozvané stať sa členom dôležitej organizácie pre Balkán. Ide o tzv. berlínsky proces. Potom je tu aj príklad Srbská a Macedónska. A mali by sme spojiť naše úsilie a dosahovať spoločne rozvojové ciele. Tie zlepšia nielen každodenný život našich spoluobčanov, ale e, potrebujeme aj spoločné ciele v oblasti politiky súdržnosti. A to je asi význam aj historickej dohody pre SPES ohľadne názvu Macedónska. Bude to mať dopad aj na Albánsko a bez pochyb to posilní cez hraničné infraštruktúry, ale zlepšia aj podnikateľské prostredie. Čiže, vážený prítomný Grécko je e, zárukou bezpečnosti, rozvoja a prosperity. E, žiaľ, Balkán má pohnuté dejiny, prvá svetová vojna vzblkla na Balkáne, potom nacionalizmus, populizmus, na ten nezabúdajme. EÚ by mm, nemala mať iba čiste účtovný prístup v kontexte Balkánu. Treba mať taký celkový aj historický pohľad na túto oblasť. A tu jednoznačne dochádza k zlepšeniu. My musíme tomu napomáhať. Rozvojové fondy, o ktorých sa tu hovorilo. V oblasti energie, infraštruktúry a digitálnej správy to musí mať aj regionálny, aj národný dopad. Napríklad obchodné a priemyselné komory. Počíta sa s tým, že samozprávy tieto komory zapoja do e, takýchto hnutí. Potom dohoda s Prespes. Je to nádherné miesto. Tam sa konalo stretnutie medzi gréckým premiérom Cyprasom a macedónským lídrom Zaefom je to teda nádherné miesto, ale sú tam aj veľké environmentálne problémy. Budeme v rámci tejto stratégii hovoriť aj o univerzitách, o inováciách. Mali by sme hovoriť aj o migrácii, o utečencoch, nevyhybať sa takýmto otázkam. Grécko Severné Grécko to môže byť e, ťahuň prosperity a rozvoja a to za podmienky, že EÚ e bude trošku nadšenejšia. Pani predsednička, vy ste povedali, že je dobré, keď sa ľudia lepšie spoznajú, ale to nestačí. Čiže EÚ nemôže e, na niekoho ukazovať prstom, obviňovať z meškania. Mala by ukázať trošku väčší entuziasmus, pretože tam vznikne vákuum na západnom Balkáne a potom to miesto zaplnia iné svetové veľmoci. Už sa tu niektoré spomenuli. A v rámci berlínskeho procesu je to zasadnutie, ktoré sa konalo aj včera a Frederiky Frederika Mogherini povedala, že dohoda medzi Gréckom a Macedánskom je inšpiráciou pre Európu, ale treba ju podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Pokúsime si vaše slova zobrať k srdcu, ale my sme len skromný výbor na kontrolu rozpočtu. K diplomácii pristupujeme k zmiešanými pocitmi. Teraz pán Peterli z Výboru pre zahraničné záležitosti. Pani predsednička, môžete predsa len to tu um, uzáriť pozitívne, teda aj my. Presne takto chceme aj spraviť a preto sa, sme sa tu stretli, pán Peterle. De... Ďakujem pekne. Prejdem do slovinčiny. V zadných letých som byl precej angažovaný. Ďakujem. V poslednej dobe som sa pomerne zameriaval na prácu v jednotlivých krajinách Západného Balkánu a preto som veľmi rád, že sa koná toto vypočutie a že sa diskutuje o IPA ako najdôležitejšom nástroji pre implementáciu európskej perspektívy pre krajiny tohto regiónu. Nebudem zachádzať do detajlov, len niekoľko všeobecných a principiálnych poznámok. Nemali by sme tu hovoriť len o nákladoch, ale uvažovať o, investícii do budu- o investíciách do budúcnosti Európskej únie, keď diskutujeme o týchto fondoch. Treba si uvedomovať strategické investície z týchto fondov a predrečník z Grécka už zdôraznil tento aspekt, keď chceme posilniť vzájomné pochopenie, porozumenie a dôveru, potrebujeme dobré výsledky a transparentnosť. Toto je zásadne dôležité pre implementáciu, budúcu implementáciu európskej perspektívy v týchto krajinách, v krajinách tohto regiónu. Pokiaľ ide o IPA, ja by som eh, chcel mm, oceniť jednu z prezentácií zdôrazňujúcu zjednodušenie administratívnych postupov. S tým môžem len súhlasiť. Samozrejme to platí aj pre členské štáty Európskej únie. Ak sa nám podarí zjednodušiť administratívne postupy, určite e, to nebude mať e, negatívne dôsledky na zvyšovanie transparentnosti. A napokon ešte E, nechcem, aby to vyznelo príliš e, mentorsky, ale predsa len by som povedal, že krajiny základného, západného Balkánu, kandidátske krajiny, e, nerokujú len s Bruselom. Musia zároveň presvedčiť jednotlivé členské štáty Európskej únie, ktoré na niektoré otázky majú rôzne názory. Zo skúsenosti viem, že každý uvíta také projekty, ktoré zdôrazňujú snahu o spoluprácu v rámci krajín, medzi krajinami, medzi kandidátskými krajinami a členskými štátmi EÚ. A výsledky takejto spolupráce sú vždy vítané a zdôrazňované pretože tento región je známy polarizáciou z minulosti a tými rozdielmi. Takže ja si úprimne želám, aby sme všetci mohli prispieť k tomu, aby sa fondy používali na posilnenie európskej perspektívy týchto krajín. Ďakujem. Pán Memedy ešte sa prihlásil slovo a potom niekto ďalší. Thank you very much, Madam Chair. Uh, like, uh... Veľmi pekne, pani predsednička. E, chcel by som sa poďakovať pánovi Ackermanovi za jeho vynikajúcu prezentáciu. A chcel by som sa poďakovať aj pánovi Peterle za jeho pozbudivé slova týkajúce sa Západného Balkánu. Ja sa vo svojej vo svojom vystúpení zameriam na vizibilitu a na e, povedomie o výsledkoch. Chcel by som povedať dve veci. Poprvé, hovorím o svojej krajine a myslím si, že ak dokážeme dohodu, ktorú podpísala Macedónska republika s Bulharskom o priateľských vzťahoch, ak to budeme e, vedieť e, pripísať e, čomu? Historic agreement Myslím si, že je to potrebné to eh, pripísať CBC, cezhraničnej spolupráci. Ja si myslím, že eh, by to bolo veľmi úspešné, pretože uviedlo sa tu, že 83 miliónov rozhodne nestačí. To skutočne nie ale ak eh, možno zvýšiť alebo pripísať na konto dohody medzi mojou krajinou s Rumunskom a Bulharskom aspoň 1%. E, Myslím si, že e, bolo by to skutočne veľmi užitočné e, rovnako ako v prípade iných finančných prostriedkov v rámci IPA. Ale chcel by som sa zmieniť aj o niečom, čo je do istej miery znepokojivé aby boli finančné prostriedky poskytované EU viditeľné v krajinách Západného Balkánu, aby ich ľudia vnímali a aby bolo možné e, zaznamenať e, istý dopad, tak treba si na tom dať veľmi záležať. Treba skutočne pracovať na tom, pretože sú tu iné krajiny. Sú to krajiny napríklad Blízkeho východu, ktoré sú rýchlejšie, než ste vy a než sme my. A treba povedať, že od rozpadu Jugoslávie boli úspešnejšie, než sme boli my. Ehm, e, pokiaľ ide o mimovládne organizácie, tieto boli v mojej krajine podporované vyše 25 rokov do veľkej miery z prostriedkov e, východných krajín, či už to je Rusko alebo iné krajiny, alebo z krajín Blízkeho východu, tak e, dovolím si povedať, že e, ich finančné prostriedky sú na západnom Balkáne úspešnejšie, alebo teda úspešnejšie sa e, umiestnili na v krajinách Západného Balkánu než finančné prostriedky z EU. Je teda potrebné prekonať e, tieto problémy. To je ešte väčší problém, než je zvýšenie visibility prostriedkov prichádzajúcich z EÚ do krajín Západného Balkánu. Dúfam, že e, je, že ocenite, že hovorím otvorene, je potrebné, aby sme postupovali rýchlo Musíme sa čo najskôr snažiť e, začleniť do EÚ, napriek tomu, že bude dovtedy potrebné splniť isté kritéria, ale skôr, než sa pripojíme do vašej rodiny, potrebujeme, aby ste na nás tlačili, aby sme pracovali rýchlejšie a účinnejšie. Ďakujem. Pán Mateli z Chorvátska. gospođo ja ću byť Ďakujem pekne, pani predsednička. O 8. začína futbal, to je veľmi dôležité. Nie je to síce politická záležitosť, ale športová určite. Keď hovoríme o IPA, tak je to veľmi dôležitý nástroj, pretože môže hovoriť o občanom, aké sú výhody členstva EÚ a preto si myslím, že takéto programy regionálnej spolupráce sa musia zameriavať na spoluprácu medzi kandidátskymi krajinami a členskými krajinami. Ide teda o malé projekty, hlavne čo sa týka infraštruktúr. To tvoríte najviditeľnejšie projekty teda viditeľné hlavne na miestnej úrovni. Keď e, Chorvátsko bolo kandidátskou krajinou, tak e, bola vynikajúca spolupráca napríklad so Slovinskom a viacero projektov aj v cezhraničných oblastiach. A kvôli tomuto vieme viac o fungovaní EÚ a boji proti, lepšiemu boju proti korupcii. Je tu známy postup a tieto zložité postupy nám umožnili dosiahnuť, aby sa samozprávy viac snažili, zvyšili investície, a e, znižili aj korupciu na hlavne miestnej úrovni. Takže keď hovoríme o takýchto nadnárodných e, projektoch, tak e, dôležité je hlavné dobre susedstvo, takže preniesa sa cez tú minulosť tieto konkrétne projekty z dola nahor, čiže od občanov smerom k politickej špičke. Vďaka tomu zlepšíme kvalitu života občanov, tak aby mohli viesť lepší život, e, kdekoľvek žijú. A občania potom budú komunikovať e, s svojou samozprávou a zlepší sa teda, zlepšia sa susedské vzťahy. Potom programy technickej pomoci. Západný Balkán má e, kapacity, hlavne Chorvátsko, z rôznych komparatívnych dôvodov. Mm, my si dobre rozumieme, nie je tu žiadna jazyková bariéra, obzvlášť pri twinningových programoch čelíme tým istým problémom a teda aj tie riešenia sú veľmi podobné. Ale čo sa týka realizácie programov, tak to nemôže zvládnuť samé Chorvátsko. Máme skúsenosť s spravovaním takýchto programov, ale Možno to ani nie je také dobré pre EÚ a kandidátske krajiny. Dôležité je, aby tie najlepšie programy boli programy technickej pomoci. Ďakujem za tieto slova. Bolo dôležité počuť takúto spätnú väzbu, výhody, nevýhody. Samozrejme, s mnohým by som eh, súhlasila. Pani Angelová. Bulharska. You, uh... Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade ďakujem za zorganizovanie tejto, tohto podujatia. Je to podľa mňa veľmi dôležité, ale na úvod chcem povedať to, že úspešná hospodárska integrácia e, regiónu Západného Balkánu do Európskej únie bude možná len, keď bude viac konektivity. Investície do Západného Balkánu sú investíciami do Európy. A chcem teraz nadviazať po bulharsky, ak to bude možné. сътрудничество, в рамките на които се предоставя възможност. My si ceníme možnosť zapojiť sa do cezhraničných programov, záujme spolupráce, môžeme budovať stabilné dlhodobé partnerstva s krajinami Západného Balkánu a Bulharsko sa pri týchto programoch zameriava hlavne na odstraňovanie spoločných víziev, pre naše krajiny. Ide o to pomôcť eh, pripraviť, eh, pomôcť krajinám pripraviť sa na vstup. Spolupráca územná je hlavným prvkom pre každú kandidátskú krajinu na vstup. Musíme sa zamerať na prepojenosť. Tá je zásadná pre integráciu krajín Západného Balkánu. Ide o to zlepšiť regionálnu spoluprácu, tak aby bol možný voľný pohyb osôb, ako aj tovarov a aj e, zlepšenie e, životného prostredia. Pracujeme na dobrej spolupráci s krajinami regiónu aj v rámci iných mechanizmov. Ide o to využívať všetky synergie, napríklad e, stratégia, ktorá existuje pre e, povodie Dunaja. Je to makrostratégia, ktorá má za cieľ integráciu, zahrňa 14 krajín, z toho 3 krajiny Západného Balkánu. Aké poučenie vyplýva. E, zatiaľ je jasné, že je dôležité sa zamerať na to prechodné obdobie, teda medzi kandidátskou a potom členskou krajinou. Je dôležité mať dostatočné fondy v rámci IPA aj v novom viacročnom finančnom rámci a zaoberať sa aj tým obdobím tesne pod pristúpením. Ide o to, aby zaručiť, aby to pristúpenie bolo úspechov, úspechom, čiže aj lepšia komunikácia v kandidátkých krajinách, ale aj v členských krajinách EÚ. To je úloha vlád jednotlivých krajín Západného Balkánu Mali by sa snažiť eh, lepšie komunikovať o svojich strategických cieľoch v rámci pristúpenia. Ešte chcem pristup, zdôrazniť, že v snahe zaručiť lepšiu územnú integritu a dať eh, krajinám Západného Balkánu lepšiu európsku perspektívu by sa eh, mali využívať všetky dostupné nástroje podľa stratégie EÚ. Táto politika totiž, tá, totiž to chce stierať regionálne rozdiely EÚ. Áno, ďakujeme za tento hlas. Teraz pani Komiť za Srbsko. Thank you. Ďakujem. Ja som zastupkynia e, predsedu parlamentu e, Srbska e, Čomič. Ja by som sa s vami chcela podeliť o svoj názor na to, ako môžeme spoločne nájsť čo najlepšiu odpoveď na jednoznačnú otázku, ktorú tu máme. A to je hodnota peňazí, ktoré európsky daňoví poplatníci poskytujú našo, nášmu regiónu. Či to stojí za to, ja neviem. A ja neviem a hovorím to preto, keď sa pozerám na e, že, pretože keď sa pozerám na finančnú kontrolu, ktorá bola zavedená v Srbsku a veľa za toho e, urobilo, tak sú inštitúcie, ktoré samozrejme bojujú proti zneužívaniu európskych fondov a Eh, ľudia, ktorí vedia veľmi efektívne využívať európske fondy a všeobecne je strategický postoj v Srbsku zameraný na regionálnu spoluprácu pri riešení veľmi zložitých historických eh, problémov a otázok v regióne, ale napriek tomu otázka je, prečo je tak málo spolupráce, keď sú peniaze ktoré poskytujú európske fondy, prečo tie peniaze mm, nevedú k väčšej spolupráci. Ja v tom regióne žijem, zbožňujem ho, ale a myslím si, že síce neviem, prečo sa tak deje, ale možno, že váhame jednoducho prevziať na seba to bremeno budúcnosti a zodpovednosť za náš vlastný región. A snažíme sa e, jednoducho skôr zvalovať e, zodpovednosť na iného a e, na ostatných. A, a dúfame, že Európska únia jednoducho to vyrieši za nás, lebo si myslíme, že ste šikovnejší než my. Prečo sa teda e, nechopíme sami tej zodpovednosti za náš región a to vrátanie celého toho dlhého zoznamu problémov, ktoré tam máme spoločne a ktoré sa odrážajú vo vašej e, veľmi inteligentnej otázke. Prečo je tam tak málo spolupráce, keď je tam toľko peňazí, ktoré európsky daňoví poplatníci sú ochotní e, nám poskytnúť na cezhraničnú spoluprácu, technickú pomoc a na osobnú pomoc ľuďom pri investíciách do infraštruktúr, škôl, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, všetko to, čo vidíme pred sebou. Ale um, druhá časť e, tej odpovede je aj to, že my e, spoločne si nevieme dať odpoveď na to, či skutočne nastalo nejaké zlepšenie, či je voľa na regionálnu spoluprácu, či sú e, inštitúcie na finančnú kontrolu a dohľad nad európskymi aj domácimi fondmi. Prečo to nie je populárne? Prečo to nie je viditeľné? Prečo môžete mať takú odpoveď v prieskumoch verejnej mienky v Srbsku, že investuje hlavne Rusko a, a hoci to tak nie je, ani, ani jediné euro tam neprišlo odtiaľ, tak e, jednoducho ľudia to tak vidia. A to napriek tomu, že sú tam peniaze z Európskej únie, ktoré sa dobre vynakladajú a dobre riadia. Ja nehovorím o tom, že sa samozrejme sem a tam zneužívajú, to, to pochopiteľne sa stáva a vieme, že sa to stáva. Ale napokon mne ide o to, že e, si kladím otázku, prečo nemáme dosť odvahy, aby sme na seba zobrali to, čo sa deje e, v tom, v tom našom regióne. Prečo potrebujeme niekoho, kto to moderuje, sprostredkuje u nás. Či už e, sú to partnery z Európskej únie, ktorí napríklad majú záujem podeliť sa o vedomosti s nami, skutočne nám chcú pomôcť, aby sme ušetrili čas, a rozvinuli sa rýchlejšie, než by sme sa možno v opačnom prípade bez Európskej únie rozvinuli. A ja by som nikdy, nikdy neprestala veriť e, v hodnotu a krásu európskej myšlienky. A e, chcela by som, aby e, čo, čo najviac ľudí spoločne so mnou si to pamätalo, a, a aby, aby vzalo za svoj ten mierový projekt. My v našom regióne, my sme vašim úspechom, nestalo by sa to bez európskej myšlienky, tak ako ju koncipovali e, zakladatelia, otcovi zakladatelia v polovice 20. E, storočia. Ja e, Viem, že to ale nie je až tak živé v našom regióne a takisto nie ani v mnohých e, častiach Európskej únie. Takže e, prečo to všetko nevyužijeme, e, všetky tie možnosti na to, aby to malo čo najväčší dopad? Ide o to, aby sme my všetci, aj vy, aj my, skutočne si raz, keď sa staneme členmi, mohli povedať, toto sa stalo vďaka tomu, že ste poskytli nám peniaze vašich daňových poplatníkov a takto sme to zúročili u nás. A vlastne tu nejde o peniaze. E, takže o, toto, o tento názor som sa s vami chcela podeliť. E, dúfame, že všetky tie dobré veci, ktoré Európa urobila, sa teraz e, v dobrom zasa vrátia. Je E, skutočne stojí za to e, veriť tomu a stojí za e, to investovať do spoločnej budúcnosti. Nech už teda príde kedykoľvek, ale určite príde. Ďakujem. Vielen Dank. Ich möchte, ich habe noch eine Wortmeldung und würde dann gerne zur letzten Sprecherin aus der Generaldirektion. Ešte chcem dať slovo potom aj generálnej riaditeľke. Naši tlmočníci e, prestanú robiť presne o 18.30, keďže e, štrajkujú. E, kto si vystačí s angličtinou? Alebo kto nerozumie po anglicky? Kto teda nerozumie po anglicky? Všetci rozumejú. Dobre, takže potom by sme pokračovali iba v angličtine. Pán Vukič z Čiernej hory teraz. You can still speak in your language, but after Môžete, môžete hovoriť svojim jazykom, ale po 6.30 prejdeme všetci na angličtinu. Ďakujem, ďakujem e, za vaše slova. Myslím, že nemusím predstávať krajinu, z ktorej pochádzam, ale určite súhlasíte so mnou. A moji priatelia súhlasia so mnou, teda priatelia z e, krajiny, z e, nášho regiónu, že Čierna hora je veľmi osobitá krajina a to z viacerých dôvodov. V čase bývalej Jugoslávie sme boli takisto e, štátom alebo časťou krajiny, ktorá mala svoje významné osobitosti. My sme z, z územného hľadiska najmenšou krajinou na Balkáne a pokiaľ ide o počet obyvateľov, Ukrajine žije 620 eh, eh, tisíc ľudí, ale myslím si, že vzhľadom na emigráciu v krajine dnes žije menej než 600 tisíc ľudí. Je to pre nás do istej miery nevýhoda z hľadiska integrácie do Európskej únie. Minulý rok sme e, sa stali členom NATO a sme kandidátskou krajinou, ktorá uzatvorila, čo na, uzatvorila najväčší počet kapitol. Pokiaľ ide o kapitoly číslo 23 a 24, tak e, tam sme dosiahli značný pokrok. A máme aj ďalšiu osobitosť. A to, v oblasti cezhraničnej spolupráce. Naši susedia nie sú členmi Európskej únie, okrem Chorvátska, ktoré vstúpilo do EÚ. Samozrejme, eh, od Talianska nás delí Jadran, čo nie je výhoda. A z toho dôvodu, aby sme sa stali, e, aby sme sa dostali do Európskej únie, potrebujeme prejsť cez viacero našich susedných krajín. Čo teda my v Čiernej hore robíme? V prvom rade e, vidíme, že dochádza k spomaleniu napredovania na ceste do EÚ. A pokiaľ ide o fondy, o ktorých dnes hovoríme, z časti sme ich e, využili. Neviem, či úspešne alebo nie, to sa ešte uvidí. A uvidíme to vtedy, keď sa staneme členom EÚ. Ale bez ohľadu na to, je potrebné, aby sa uplatňovali rovnaké kritéria na všetky krajiny e, Balkánu. Toto pravidlo však nie je spravodlivé. Prečo? E, nemožno totiž porovnávať Čiernu horu so Srbskom, ktoré je 10 krát väčšie než Čierna hora, alebo nemožno nás porovnávať s Bosnou a Hercegovinou, ktorá je trikrát väčšia než je Čierna hora. Takže niektoré inštitúcie Európskej únie vidia, že Čierna hora je jedinou krajinou v, v regióne, ktorá splnila všetky kritériá, pokiaľ ide o oblasť elektriny a e, plynu. Ešte musíme popracovať na kapitolách 23 a 24 a v tomto smere treba realizovať niektoré opatrenia. Ale my samozrejme si nebudeme môcť povedať, že áno, že všetko sa skončilo, urobili sme všetko, čo bolo treba. Napríklad pokiaľ ide o korupciu, organizovaný zločin, pokiaľ by sme sa snažili nejako merať jednotlivé e, časti týchto kapitol, Myslím si, že treba povedať, že pre nás je to ťažké. A záverom by som chcel povedať, že financovanie, teda e, fondy, finančné prostriedky majú primárny význam, pretože bez nich nebudeme môcť riešiť naše problémy, predovšetkým pokiaľ ide o zahraničný obchod. Všetky krajiny Západného Balkánu majú obchodný deficit. A v zahraničnom obchode e, naša zadlženosť e, presahuje eh, maastrichtské kritéria, ktoré predstavujú, ktoré, ktoré sú stanovené na výške 60 Čiže my ešte musíme eh, pracovať napríklad na prijatí menovej politiky, ktorú nemáme. Nemáme ani vojenskú obrannú politiku. A pokiaľ e, tu robíme nejaké chyby, tak je to e, my sami si za to môžeme, pretože do veľkej miery závisíme od Európskej únie od veľkých členských štátov EÚ, ktoré sú silné e, obchodne, e, ekonomicky a vojensky. Preto by som chcel navrhnúť, aby sme na základe e, tohto stretnutia venovali pozornosť úvahám o rozdieloch medzi všetkými krajinami Balkánu a krajinami západnej Európy západnými krajinami. Naozaj by bolo dobré, keby ste prejavili väčšiu ochotu spolupracovať. My by sme potom naozaj mali pocit, že to bude úspešný model aj po pristúpení. Nemôže potom všetky problémy riešiť iba EÚ pani Borlova, tam, teraz téma projektov, viditeľnosti, spolupráce. Nech sa páči. Okay, good afternoon. Dobré popoludnie, pani Kressler, vážení poslanci Európskeho parlamentu a parlamentov členských štátov, a e, podarateľov IPA. Požiadali ma, aby som dnes hovorila o viditeľnosti a efektívnosti nástroja IPA pre e, prístupové krajiny a spoluprácu s členskými štátmi. A doposiaľ sme si vypočuli pomerne veľa vecí a e, slov o spolupráci na Západnom Balkáne medzi jednotlivými krajinami. Treba povedať, e, že sú dva typy programov, jednak IPA, IPA, to znamená medzi krajinami ako takými, a druhý program to, sú, to je spolupráca medzi e, poberateľmi IPA a členskými štátmi. Tieto programy sú vlastne pod ohľadom eh, DG Urban Policy. A chcem teda hovoriť o viditeľnosti, efektívnosti a takisto o spolupráci s Tureckom, o to ste ma požiadali. Takže začnem trocha tým kontextom cezhraničnej spolupráce s členskými štátmi, len na pripomenutie celkového cieľa týchto programov pokrývajú a prispievajú k rozšíreniu Európskej únie a k politike rozšírenia a k politike teritoriálnej spolupráce. To je súčasť e, politiky súdržnosti EÚ. Je to kombinácia vnútornej politiky Európskej únie a e, politiky rozšírenia. Na priesvitke vidíte E, teritória, ktoré sú pokryté týmito desiatimi programami e, cezhraničnej spolupráce v regióne. Ako vidíte, teritória pokryté sú e, tri, tie na, tri tzv. regióny na hraniciach. To umožňuje centralizovať zameranie na potreby hraničných regiónov a na potenciál, ktorý financovanie Európskej únie môže vytvoriť. Na ďalšej presvitke vidíte zoznam programov a jednotlivé obálky a tie sumy, ktoré pochádzajú z financovania politiky súdržnosti a financovania IPA. Je to rovnaký podiel v každých programoch z týchto dvoch zdrojov. Tie e, čiastky sú už e, výraznejšie než pre krajiny IPA-IPA. A pokiaľ ide o efektívnosť, je niekoľko aspektov, ktoré sú zahrnuté v programoch ako takých s cieľom zabezpečiť efektívnosť týchto programov. Domnievame sa, že veľmi dôležitým aspektom je riadenie a kritériá pre túto spoluprácu, aby sa vôbec mohla realizovať, najmä pokiaľ ide o konkrétne cezhraničné projekty. E, tam musia byť partnery minimálne z dvoch krajín, z oboch strán e, hranice z členského a nečlenského štátu, aby bolo možné investovať a realizovať spoločne projekt. A v rámci tohto partnerstva musí byť projektový partner, ktorý je vedúcim partnerom. Ten preberá zodpovednosť za projekt ako celok, môže byť buď z krajiny mimo Európskej únie alebo z členského štátnu únie. Toto je niečo, čo povedzme umožňuje e, regionálnym a miestným zainteresovaným stranám, e, mestám, obciam, občianskej spoločnosti spolupracovať s členskými štátmi na úrovni e, miest obcí alebo lokálnych aktérov v členských štátoch a to e, v rovno cenom postavení, pokiaľ ide o štandardy normy, pravidlá Európskych, e, Európskej únie vzťahujúce sa na konkrétne projekty. Ďalší aspekt z hľadiska efektívnosti je to, čo nazývame rámec výkonnosti. To je súčasťou nariadenia a, a sú spoločných ustanovení e, nariadenia o e, politike súdržnosti, ktorá sa vzťahuje na tieto programy. A toto zabezpečuje, že na začiatku programu e, sú ukazovatele, sa stanovia ukazovatele e, výsledkov a, a to znamená, čo sa má dosiahnuť fyzicky aj e, finančne na konci týchto programov a e, kontroluje sa plnenie týchto e, ukazovateľov raz uprostred toho programovacieho obdobia, to znamená v roku 2019 a na budúci rok to bude znova, keď sa budeme pozerať na to, kde sa tie programy nachádzajú z hľadiska určitých milníkov, tých základných ukazovateľov v roku 2023 eh, majú skončiť tie programy a tam sa opäť pozrieme na to, ako tie programy postúpili, čo dosiahli, pokiaľ ide o stanovené ciele. No a sú takisto aj možné sankcie, ktoré sa dajú uplatniť v prípade takých programov. Nikto si samozrejme neželá, aby programy prišli o financovanie, Eh, ale to znamená, aby sa uplatnilo to pravidlo o, o stiahnutí prostriedkov alebo o finančných korekciách, ale je to možné. Mohlo by sa to teoreticky stať. E, pokiaľ ide o dobe hodnotenie IPA 2, tam by som chcela citovať to, čo sa tam hovorí o pridanej hodnote EÚ v, rám- v rámci týchto programov. Opakuje sa to tu, myslím si, že eh, to nikto asi tu E, nemôže poprieť, že cezhraničná spolupráca má jedinečnú pridanú hodnotu pre EÚ a z hľadiska EÚ, ktorá financuje tieto projekty. A teraz otázka viditeľnosti. K tomu sa chcem vrátiť. Pripomínam, že e, e, sa na tieto programy vzťahuje spoločné riadenie. To znamená, členský štát, riadiaci orgán, program ako taký a komisia majú spoločnú zodpovednosť. Programové orgány majú povinnosti zakotvené nariadenie. E, každý program musí mať komunikačnú stratégiu a komunikačný plán. Musí zriadiť e, konkrétnu webovú stránku alebo portál. Musí mať zoznam podporovaných operácií, ktoré sú zverejnené na takejto webovej stránke. Toto je príklad jedných, jedného z programov e, bývalá Jugoslavská republika Macedónsko. To je webová lokalita, kde nájdete všetky tie prvky, o ktorých som hovorila, o ktoré sú, sa požadujú. Ďalšia požiadavka viditeľnosti sa týka toho, čo napríklad nazývame Európsky deň spolupráce. To je taká, také podujatie z hľadiska viditeľnosti a zviditeľňovania v rámci interaktívneho programu, ktorý e, ktorý sa nazýva Interacta, ktorý má pomáhať týmto e, programom, aby dobre fungovali. 21. septembra sa to realizuje v celej Európe a takisto aj v kandidátskych krajinách. Tam sú jednoducho podujatia, kde sa prezentujú tieto projekty, čo sa dosiahlo v rámci projektov. Sú tam rôzne mm, podujatia na zvyšovanie povedomia občanov EÚ aj mimo EÚ e, o tom, aké sú výsledky týchto projektov. Ja by som vás chcela skutočne pozvať na tieto podujatia, lebo sú vždy veľmi e, živé, veľmi zaujímavé a veselé. Možno, že budeme mať čas pozrieť sa aj na video, ktoré e, bolo pripravené k tomuto Dňu Európskej spolupráce a väčšina kooperačných programov ho používa a použila. A teraz sa dostávam viac k komisii, čo robíme my, e, na zviditeľnenie týchto programov. A možno ste už počuli o Európskom týždni regionov a miest, najväčšie podujatie z hľadiska regionálnej politiky. Na celom svete máme 6 tisíc e, e, účastníkov, 100 a niečo viac než 100 podujatí a seminárov a podobne a máme aj e, seminár o e, programoch e, IPA, CVC, kde sa hovorí o budúcnosti, o budúcich ustanoveniach. Viete, že sme zverejnili návrhy novej politiky súdržnosti, nové nariadenie o európskej teritoriálnej spolupráci a to bude zakotvovať aj spoluprácu na vonkajších hraniciach EÚ a E, riešime tam aj zjednodušovanie, o ktorom sa tu hovorilo. A ďalší dôležitý prvok pre viditeľnosť, ale aj výkonnosť alebo efektivitu je e, portál otvorených údajov. Have developed e, a, a portal which is open for, for the public, for journalists, where you can see in very detailed forms uh,